Kolegovia, takže začneme. Please join your seats. Prosím, eh, sadnite si. Oh, Okay. So welcome back. Dobre, takže vás tu srdečne vítam. E, som rád, že po letnej prestávke opäť môžeme začať pracovať. A dnes začneme e, takými horúcimi témami. Jednou bude Korsia. V prvom rade potrebujem váš súhlas s programom. Nevidím, že by niekto e, protestoval. Nemám dnes žiadne oznámenia predsedu. Spolu s koordinátormi e, budeme mať dnes schôdzu a teda oznámenia budú asi zajtra. A e, tiež potrebujem, aby ste schválili e, zápisnicu z prvej schôdze, ktorá sa konala 10. júla. Ak nie sú výhrady, dobre. E, takže môžeme prejsť priamo k bodu 5 na našom programe do 10.30, pretože vy vtedy musíte odísť, pane, takže som veľmi rád, že tu môžem privítať pána Hololaja a bude hovoriť teda o tej horúcej téme Korsia a teda o tom, respektíve tak, ako my to s koordinátormi chápeme, preto som veľmi rád, že dnes máme to vypočutie, e, je teda, že v IKO budú prebiehať asi ďalšie rokovania o tom, ako mať nejaký globálny trhový e, mechanizmus, pokiaľ ide o emisie CO2 v sektore leteckej dopravy. No a mm, môžu tam byť snahy e, teda mať v Európe vlastný systém ETS, uplatňovať ETS na leteckú dopravu, čo je potenciálna hrozba a hlavné očakávanie. Um, hlavné očakávanie pre nás je teda získať odpovede eh, a teda, že táto hrozba neexistuje, ale zatiaľ nevieme. Takže to je tá hlavná motivácia eh, tohto vypočutia a dúfam, že po eh, tomto vypočutí teda budeme mať správne odpovede. Ďakujem, že ste medzi nás prišli a máte taký 10-15 minút na úvod. Nech sa páči. Thank you very much. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, dámy a páni, ako ste povedali, pán predseda, naozaj je to taká horúca téma. Dúfam, že ste e, strávili pekné horúce leto. Aspoň niekde teda horúce bolo. Tam, kde som bol ja, väčšinou pršalo, no ale napriek tomu e, som veľmi rád, že e, som späť a myslím si, že všetci sme radi, že sme späť. Máme pred sebou veľa práce. Na úvod by som chcel poďakovať pán predseda vám, pán Kanfen. Chcem vám poďakovať za pozvanie vystúpiť v tomto výbore. Mm, bohužiaľ, komisárka Buc e, sa tu dnes nemohla zúčastniť, požiadala ma, aby som ju zastúpil. Je mi veľkým potešením, že som tu medzi vami, že môžem hovoriť o zhromaždení, nadchádzajúcom 40. zhromaždení IKO a o Korsii, e, teda Ehm, programuje na zníženie a e, vyrovnanie e, uhlíka v medzinárodnej leteckej doprave. Aj zvolená predsednička komisie je povedala, že dekarbonizácia do, sektoru dopravy je e, dôležitou prioritou nadchádzajúcej komisie. Letecká doprava predstavuje predstavuje vyše 2 globálnych emisí skleníkových plynov, čo sa možno nezdá byť vysoké, ale emisie e, stále rastú napriek úsiliu v tomto odvetví. E, priemerný e, a spotreba paliva na pasažiera sa zásadne znížila za posledné 10 ročie, ale toto zlepšenie bolo zase vyvážené tým, že sektor tejto dopravy rastie. Zároveň sú očakávania a je verejný dopyt po čistejších a udržateľnejších e, spôsoboch leteckej dopravy. Je teda nevyhnutné, aby sektor zásadne znížil e, svoju environmentálnu stopu a emisie uhlíka, ak chce e, ďalej rásť, keď prezentovala e, zvolená predsednička Fanny von der Leyen e, svoje politické usmernenia pre ďalšiu komisiu. E, povedala, že ambíciou komisie je klimatická neutralita do roku 2050, čo znamená, že potrebujeme ambicioznejšie ciele než momentálny cieľ 40-percentného zníženia emisí do roku 2030. Sektor dopravy, vrátanie leteckej dopravy, určite prispieje svojim dielom. Zároveň zvolená predsednička naznačila, že aby sme mali skutočne skutočný dopad, aj svet musí eh, kráčať jednotne v tomto úsilí. Platí to aj pre leteckú dopravu, ktorá už svojou povahou je globálnym odvetvím a samozrejme, Korsia je v tejto súvislosti veľmi kľúčová pre EÚ. Vážne poslankyne a poslanci, chcem vyzdvihnúť, že veľmi vítame silný záujem Európskeho parlamentu o Korsiu vo všeobecnosti a samozrejme e, konkrétny záujem výborov Envy a TRAN. Ako viete, neskôr, e, ešte v septembri, e, sa bude konať 40. valné zhromaždenie ICAO v Montreale. Toto zhromaždenie, ktoré sa koná každé 3 roky, je stretnutím všetkých štátov ICAO ICAO a rozhoduje o smerovaní IKO na nadchádzajúce 3 roky. Vzhľadom na to, že v Európe kapacita leteckej dopravy e, rásť závisí od toho, ako bude sektor schopný reagovať na verejný dopyt po primeranej environmentálnej ochrane, Európa chce, aby ICAO venovala pozornosť e, aj riešeniu e, ochrany životného prostredia a výzvam, pre ktorými sa ocitá letecká doprava vzhľadom na svoj environmentálny dopad a prispievanie k zmene klímy. Vzhľadom na boj proti zmene klímy sem spadá aj e, teda neut- uhlíkovo-neutrálny rast od roku 2020, a takisto e, rozvojové ciele a stratégie konkrétne opatrenie na zníženie a kompenzáciu emisí. V roku 2016, kedy bolo posledné valné zhromaždenie IKO, sa dosiahla historická dohoda, aby e, sa vyvinula prvá vôbec globálna schéma pre tento sektor na zníženie emisí uhlíka v medzinárodnej leteckej doprave. Európa zohrala kľúčovú úlohu, presvedčila štáty IKO, že táto globálna schéma je správnym a jediným krokom vpred. Na e, zasadnutí v roku 2016 2016 nás podporilo aj niekoľko europoslancov, napríklad podpredseda Bas Eichhout. Určite, ako viete, Korsia e, teda je globálny trhový mechanizmus, ktorý vyžaduje letecké spoločnosti, aby kompenzovali všetok rast svojich emisí CO2 e, na úroveň dosiahnutú v roku 2020. Predpokladá sa postupná implementácia dobrovoľná od roku 2021 do roku 2026 a povinná od roku 2027. Je tam monitorovanie, e, reporting a systém verifikácie notifikácie, ktorý vyžaduje, aby štáty poskytli spolahlivé údaje a e, intenzívne požiadavky týkajúce sa e, kvality emisných kreditov, aby sa zabezpečilo, že tá schéma bude dôveryhodná, aby predišlo sa nejakému dvojitému započítavaniu o tri roky neskôr, čiže dnes eh, už sa eh, vypracovali podrobnosti a implementovali podrobnosti Korsia a očakávame ich bezprostrednú implementáciu. V priebehu tohto procesu Európa musela bojovať za to, aby tento robustný robustný ambiciozný program ostal naozaj silný. Bojovala Európa proti štátom, ktorí chceli Korsiu oslabiť, ktorí Eh, chcú eh, ju vlastne ochudobniť o tú environmentálnu integritu. Napriek tomu Európa zostala silná. Dnes 81 štátov, ktoré predstavujú viac než 76 aktivity v medzinárodnej leteckej doprave, sa už e, prihlásilo k dobrovoľnej účasti v pilotnej fáze, ktorá má začať rok 2021. To už samé o sebe je celkom úspech. Korsia je našim najlepším, ak nie jediným nástrojom na zabezpečenie globálnej klimatickej e, aktivity v oblasti leteckej dopravy, keďže Parížská dohoda nerieši medzinárodnú leteckú dopravu. Iba ETS aj so svojimi vyššími cieľmi nebude postačovať na to, aby sme globálne riešili emisie v globálnej leteckej doprave, pretože štáty s najväčším podielom medzinárodnej leteckej dopravy a najvyšším potenciálom rastu by sa tiež mali pripojiť k tomuto úsiliu. Korsia, e, pokiaľ ide o emisie CO2, pokrýva takmer tri, e, trojnásobok e, toho, na čo sa vzťahuje ETS a čo sa týka leteckej dopravy inde vo svete. Očakáva sa, že to bude raz rýchlejšie než v Európe a aby sme mali globálny dosah, potrebujeme globálne konať, okrem teda toho, ako konáme v rámci Európy. E, keď sa do, e, dokončia všetky prvky implementácie Korsie, e, rokovalo sa o tom na zasadnutí Rady IKO v júni tohto roku, vyvstala veľmi zaujímavá diskusia o exkluzivite korsi a o tom, že je to jediný trhový, trhové opatrenie na bojovanie na boj proti emisiám CO2 v medzinárodnej leteckej eh, doprave. Väčšina členských štátov IKO eh, rady potvorili aj text o exkluzivite Korsia. Eh, európske štáty Ehm, boli teda ehm, prehlasované tými, ktoré ehm, chceli tam mať výlučnosť zahrnutú. ICAO teda hovorí, že Corsia je jediný globálny trhový, jediné globálne trhové opatrenie ťahujúce sa na emisie CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy, aby sa teda vyhlo nejakému duplicitnému alebo regionálnemu postupu je veľmi pravdepodobné, že táto rezolúcia bude prijatá tak, ako ju predklada zhromaždenia, preto zdieľam obavy, ktoré ste vyslovili aj vy, pán predseda, v liste, ktorú ste, ktorý ste poslali komisii v júli tohto roku. A je rozhodujúce, aby Európa bola na Montreal dobre pripravená. Chcem vás ubezpečiť, že komisia je odhodlaná konať plne v súlade s ustanoveniami, ktoré boli ustanovené v smernici o ETS. Komisia čoskoro začne hĺbkové posúdenie z programu Corsia a na budúci rok predloží zákonodarcom správu v súlade s požiadavkami reportingu, ako ich upravuje smernica ETS. Parlament ako zákonodarca potom spolu s Radou ministrov EÚ rozhodne na základe tejto správy, ako implementovať korsiu v existujúcom kontexte ETS v EÚ. Na valnom zamaždení ICAO bude podstatné zabezpečiť, e, aby naši partnery z tretich krajín e, boli plne odhodlaní implementovať korsiu v súlade s ustanoveniami e, a my musíme byť schopní uplatňovať kursy v súlade s ustanoveniami smernice OETS a v súlade s našim integrovaným trhom leteckej dopravy. V rámci našej prípravy na valné zhromaždenie komisia dnes E, príjme navrhované stanovisko únie, pokiaľ ide o ten, e, o ten text týkajúci sa výlučnosti v rezolúcii zhromaždenia. Tento návrh vyzve všetky členské štáty EÚ, aby prijali potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že Európa dodrží všetky svoje politické a právne záväzky. Text komisie e, bude čoskoro postupený Európskeho parlamentu, ako ste správne poukázali na to vo svojom liste. Musíme zabezpečiť, aby zostala zachovaná autonómnosť rozhodovacieho procesu v EÚ. Šikakský dohovor uznáva právo každého zmluvného štátu uplatňovať na nediskriminačnom základe svoje zákony a nariadenia na lietadlá všetkých štátov, takže Európa by mala chrániť aj svoj politický priestor na príjmanie legislatívy v súlade so svojimi cieľmi mm, smerom k Parížskej dohode. Vždy mm, to bola pozícia EÚ v medzinárodných rokovaniach zachovať si svoje, e, svoju e, výsadu, snažiť sa o ambicioznejší prístup, pokiaľ ide o stanovanie e, globálnych environmentálnych štandardov. Vážené poslankyne a poslanci, mesiace predtým, než eh, ešte ukončím svoje vystúpenie, chcem hovoriť o e, snahe a ďalších aktivitách komisie znižiť environmentálnu stopu a e, pokiaľ ide o dekor, dekarbonizáciu sektoru dopravy. Pozvali ste ma, aby som hovoril o príprave na zberné zromaženie ICAO a v súvislosti s Korsiou, ale popri hm, tomto trhovom mechanizme, ako je Korsia a ETS, EU optimalizuje aj svoj európsky vzdušný priestor prostredníctvom CESAR a snaží sa Eh, vytvoriť jednotné európske nebo na základe programu CESAR. Eh, už od roku 2014 sa ušetrilo viac než 2,6 milióna tón emisí CO2 a dokázali sme znižiť, eh, dokázali by sme znížiť ešte viac CO2 emisie pomocou Európskeho jednotného neba. Takisto potvoríme kroky v oblasti výskumu a vývoja, pokiaľ ide o uplatnenie najnovšej technológie, aby sme mali efektívnejšie navrhované lietadlá, globálne technické štandardy, štandardy, e, ktoré zarámcujú vývoj e, a výrobu e, lietadiel a leteckých motorov, ktoré by emitovali menej emisí. Na to už teraz máme program Clean Sky. Myslím si, že ďalšie efektívne opatrenia sa musia tiež sledovať, najmä pokiaľ ide o udržateľné letecké palivá. Momentálne SAF predstavujú asi 0,05 percenta, teda udržateľné letecké e, paliva, čo e, je spojené s tými výzvami súvisiacimi aj s infraštruktúrou a e, implementáciou SAF. Ale tieto udržateľné letecké paliva majú silný potenciál dekarbonizácie v sektore leteckej dopravy. Ak budeme mať predvídateľný právny rámec, stimulujúci investície. Myslím si, že dokážeme zrýchliť e, uplatnenie týchto palív a znižiť emisie. Avšak e, myslím si, že aby sa z toho dostala e, trhová realita, to musí byť súčasťou riešenia, tak ako je intenzifikácia nášho úsilia v efektívnom využívaní vzdušného priestoru a posilnenie našich trhových mechanizmov. Aby sme zmienili dopad na klímu sektora leteckej dopravy, Európa na zhromaždení ICAO bude naďalej žiadať, aby sme mali vyššie ambície, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, aby sme dosiahli e, neutrálny, uhlíkovo-neutrálny rast od roku 2020. Európa e, si myslí, že je možné dosiahnuť to napríklad, e, ak budeme ambicioznejší vo všetkých jednotlivých E, prúkoch a budeme podporovať technologický pokrok inovácie v úzkom, úzkej spolupráci s týmto odvetvím. Európa bude pripomínať e, význam širokého rozvoja a využívania udržateľných leteckých palív, ktoré znižujú emisie a poskytujú environmentálne benefity v sektore leteckej dopravy. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, toľko teda na úvod. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Myslím si, že z časového hľadiska ste boli perfektní. A z hľadiska obsahového uvidíme aj spolu s koordinátormi. Takže môžeme začať eh, prvým prvým kolom otázok koordinátorov. Každý z vás má maximálne dve minúty a chcel by som vás naozaj požiadať, aby ste tento čas dodržali. Takže začíname teraz EPP a prvý je Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám aj vám, pán generálny riaditeľ. Sú tu veľké, obrovské problémy s korziou. IKO, ktorý pripravilo tú korziu, je jeden orgán a je to orgán OSN, a môžeme aj citovať e, e, generálneho tajomníka Gutieresa, ktorý požaduje od všetkých štátov a všetkých sektorí, e, aj súkromné sektory, teraz v septembri tohto roku sa majú zaviazať, aby do 2030 znížili o 4 25 aby do 2050 sme boli klimaticky neutrálne. To je generálny tajomník OSN Gutierrez. Buď teda pán Gutierrez e, si musí si svoju vlastnú organizáciu potom IKO e, e, pretože neviem, či neviem, či nie je to ešte horšie, tieto názory, než majú dokopy, nech možno Trump, pretože všetky tieto sektory, ktoré tu sú, sa aj od, od, toho, od tohto cieľa, ktoré, o ktorých hovorí Gutierrez, sú výrazne vzdialené, pretože emisie drasticky len po celom svete stúpajú. A Korzia nechce ani zaviazať ani leteckú dopravu, takže žiadna redukcia tu sa nepredpokladá a ani nebude nebude fungo- fungovať ani obmedzovanie toho nárastu, pretože ten korcia hovorí o offsete, ktorý vonkoncom nefunguje, e, pretože je tam strašne veľa rôznych e, prázdnych miest. Ach, nedostatkov. Takže sme trošku sklamaní, že aj pán generálny riaditeľ o tom nehovoril trošku kriticky o tomto. A potom druhý problém, ktorý tu je, súvisí aj s právami tohto parlamentu. My sme sa v rámci spolurozhodovania rozhodli, že aj musí byť zahrnutá letecká doprava eh, do boja s emisiami. A teraz eh, ja sa teraz skladiem otázku napríklad eh, ako teraz máme povedať eh, nejakému pracovníkovi v oceliarni, že musíme znižiť to o 35%, lebo sa to týka jeho zamestnania v oceliarni a my napriek tomu ako parlament eh, sme síce, že aby sme nešli, neboli kriticky len k, k oceľarskému priemyslu, ale aj ostatným a nerobíme nič pre leteckej doprave. Už, už končím, už končím. Už prosím vás, prejdite k otázke, hovorí predseda, čiže za žiadnych podmienok to nie je akceptovateľné a tu musí komisia naozaj e, nájsť jednoznačnejšie e, slova k tejto otázke, tak, než to, čo povedal pán generálny riaditeľ. Predseda, ďakujem pekne. Prepačte, že som vás obmedzoval za SAD. Ďakujem pekne. Ďakujem aj komisii za túto príležitosť to sa vyjadriť, pani poslankyňa za SAD, pre SAD je jasné, že boj so zmenou klímy musí byť v, zahrňať všetky sektory, vrátanie medzanej leteckej dopravy. Isté, e, myšlienka za korziou nie je e, na zahodenie, pretože na globálny problém treba nájsť e, globálne riešenie, ale v tom navrhnutom e, systéme vidíme veľké problémy, e, pretože ide o integritu, o mieru ambícií a tie offsetové kredity do 2030. Niektoré veci sa zdajú plne, plne bláznivé. Korzia chce, aby tu bol čistý, čist, čistý olej, čistá, čistá ropa, či čistý benzín, čo by mal byť zahrnutý zaviazujú do tejto schémy. schémy. A clean oil, ako čistý oil, bať to ako čist, aby náhradný zdroj za korziu. Čo robíme preto, aby sa to mohlo aj stať? A okrem toho, korzia je jediné opatrenie na páze trhu, ktoré by mohlo zni- viesť ke znižovaniu emisí, akoby a vylučuje ostatné schémy, ako napríklad ETS. A teda čo komisia konkrétne robí, aby zabezpečila, že naozaj e, Korsia nepodkope e, ETS a ako sa do toho zapoja ostatné krajiny, ako sa budú správať voči nám, kvôli tomu tam podobne. Čiže ďalšia, ešte posledná otázka. Tu dnes diskutujeme o korzia systéme, ale my v Európe tiež nerobíme dosť preto, aby sme znižovali naše, naše vlastné emisie z našej vlastnej leteckej dopravy, pretože aj naše vlastné štúdie letectva a jeho zdaňovanie už tiež preukazujú na to, že letectvo je výrazne zdaňované a treba uh, vyhodnotiť, že či tie výnimky z daní, ktoré má letectvo, či sú naozaj dobré odôvodenie a chcela by som vidieť, akým spôsobom chcete riešiť otázku toho čistého paliva alebo čistého oleja. Ďakujem pekne teraz za Renew Europe. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník, rediteľ, že ste tu prišli, hovorí pán Thorvalds. Ako ste už, ako sme už počuli, myslím si, že našou hlavnou výhradou v tejto otázke je text v korsi a aj riešenie, ktoré podkopáva integritu systému EU ETS. A preto bude komisia trvať na tom, aby všetky členské štáty buď už odmietnú ten návrh, a ak to nebude úspešné, tak potom aká tu bude výhrada voči tomu návrhu a potom aké konkrétne opatrenia vníma komisia e, aj z toho textu, ktoré tu teraz pani Gutelant práve aj povedala, že nás naozaj veľmi trápi, že to má byť e, opatrenie, ktoré bude len e, postav na báze trhu, pretože to vlastne je proti tomu, čo parlament chcel. Takže aby som E, tiež e, požiadal o čo najjasnejšie odpovede na tieto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz za zelených. E, Say good. Ja som tu hneď po vašej pravici. Ďakujem pekne, dobré ráno, ďakujem za vaše vyjadrenie ale Myslím si, že od mojich kolegov ste už počuli pán Eckhout, že tieto, to, čo sa nedeje v podstate na IKO, to je veľk, predstavuje veľkú obavu, ale aj ako silno na to komisia vôbec reaguje. Máme taký pocit, že komisia tak veľmi chce nájsť globálne riešenie a my s tým všetci súhlasíme, že globálne riešenie určite je preferovaná možnosť, lebo keď každý sa bude snažiť, tak je to určite lepšie. Avšak pokrok na IKO bol taký minimálny, dokonca ešte by som povedala s trápnymi návrhmi na riešenia, že už naozaj nastal čas, aby EÚ ukázala IKO, že naozaj jej záleží na to, aby bol zahrnutý aj letecký priemysel, aj keď IKO sa nehybe tým smerom. My musíme povedať, že my chceme ísť aj ďalej. A to znamená, že musíme jasne odmietnúť ten text, ktorý teraz e, je, že jediné systémy sú IKO a Corsia, ale aj tak, aj keď to bude prijaté, tak musí to byť jasný signál, že Európa má výhradu a ja som to zatiaľ jasne ani nepočul, takže môžete to aj jasne vyjadriť. Ale aj takisto aj v tom, čo sme počuli, je vždy, je aj to, je otázka, že či sa my toho zúčastníme a to je aj v pred tým, predpise o ETS tiež závisí od e, integrite, od integrity tých predpisov. A toto celé je úplne podkopané, oslabené, keď sa na to pozrieme na celý tento text. A zdá sa, že to je celé všetko oslabené keď ja by som chcel počuť, že či súčasné pre, environmentálne predpisy, ktoré súvisia s offsettingom, sú naozaj e, environmentálne odôvodnené. Ja si to tak veľmi nemyslím môžete nám to jasne odpovedať. To isté platí aj pre pravidlá o alternatívnych e, palivách. Čiže tu treba jasne, my chceme jasné slova od Európskej e, komisie, ktoré sú v súlade aj s tým, čo povedala pani von der Leyen. E, ďakujem pekne. Ďalšia pani poslankyňa, ktorá spožiadala slovo, ale nie je prítomná. Ešte za ECR. Pán Vondra? Uh, thank you very much. Maybe three, three quick points. Uh, Ďakujem pekne. No, tri veci. Prvý, emisie CO2 sú globálnym problémom a vyžadujú globálne riešenie, takže mali by sme byť radi, že tu existuje korzia a určite by sme mohli tlačiť, e, aby sa dielo viac, ale ja si myslím, že v podstate je dobré, že je tu IKO, je to jediná organizácia na globálnej úrovni, ktorá sa snaží nájsť riešenie. A druhý bod je teda, ako máme my páku, keď nebudeme spokojní s mierou pokroku v rámci IKO, čo môžeme uh, urobiť za EÚ, aby sme, im pres, aby sme ich presvedčili, aby robili viac, pretože z môjho pohľadu je, sa to určite deje lepšie, keď to bude na globálnej úrovni, a pretože e riešenie za EÚ je len lokálne riešenie. A po tretie, EU investovala už veľa do liberalizácie letectva v posledných desaťročiach v dôsledku tejto liberalizácie e, letectvo je dostupné pre všetkých v Európe. Pamätám si, že pred 20 rokmi to bolo ešte len pre bohatých. Takže ak my toto tlačíme, alebo túto agendu budeme tlačiť pred sebou, aby to bolo lokálne v EU, tak e, dopad bude taký, že letectvo bude opäť len pre bohatých, ako sme my. Takže aký je plán komisie ponechať toto ako letectvo ako dostupný, e, dostupný dopravný prostriedok aj pre obyčajných ľudí. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A posledná e, koordinátorka Silvia Gudy za GOE. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne, pán generálny riaditeľ, za vaše vyjadrenia. To, čo sme tu dnes počuli, to sa to áno, je to nedostatočné, počúvame, že je to nedostatočné, nedostatočne ambiciozne a áno, máme dojem, že ako keby že sú, by sme chceli naozaj ambicioznejšie systémy. Avšak zároveň je to naozaj aj veľká výzva, celý tento letecký sektor, pretože je to globálny trh a tu naozaj potrebujeme aj globálne nasadenie. A to je výzva aj pre trvalodržateľné paliva. Keď jedna jediná krajina eh, by chcela využívať alebo požadovať biopalivá, tak eh, to nebude už používať e, ten drahý kerosín, ale aj tak budú emisie naďalej stúpať. Potom k tomu kompenzačnému systému mám jednu otázku, pán generálny riaditeľ. Ako to vidíte, ako môžeme zabezpečiť, že tá opatrenia pre kompenzovanie, keď, sa budú, keď budú emisie stúpať, ako môžeme naozaj zabezpečiť, že že sa naozaj emisie znížia. Keď aj tak vieme, že iné politické opatrenia by tu mohli napríklad zasiahnuť, ako napríklad zdaňovanie. Čiže niekedy ide o to, že človek vníma e, z emisie ako keby taký osobitný sektor, ale možno by sa to dalo aj v, inými sektor, v iných sektoroch nejakým spôsobom kompenzovať ale jednoducho aj tak my chceme znižiť jednoducho celkový ten objem emisí. A mohli by sme napríklad využiť zdaňovanie kerosínu. Nebola by toto jedna z možností? Keď napríklad nejaký spotrebiteľ, ktorý má auto a nepotrebuje ho v podstate, mohli by mohli by, mohli byť, by týmto spôsobom uh, mať odpustenú daň, aby za to, že nepoužíva leteckú dopravu napríklad. Mm, predseda, ďakujem pekne koordinátorom. Je to koniec prvého kola, sú to veľmi konkrétne otázky a viem, že vy ste v procese aj s právnymi obmedzeniami, ale počítame s vami, že vy urobíte maximum z tohto hearingu, aby ste teda nám vysvetlili, aká je pozícia komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj všetkým koordinátorom za ich otázky a pripomienky. Ako ste správne povedali, nie sú vonkoncom jednoduché a ja sa pokúsim na ne odpovedať najlepším spôsobom. Korzia určite nie je perfektná, ale to, čo máme, je, to je jediná globálna schéma, ktorá tu je. A tiež to trvalo veľmi dlho dostať sa tam, kde sme dnes. A iste sú tam medzery, sú tam oblasti, ktoré by mohli byť lepšie zvládnuté, ale tie medzinárodné rokovania sú niečím, ktoré musia do, do úvahy situácie v rôznych regiónoch sveta. To som povedala aj vo svojom úvodnom vyjadrení. Európa bola vždy veľmi silná a bojovala za maximálne ambície. Čo, ale Európa nie má väčšinu na svete. A myslím si, že to, čo je dôležité, je aj získať tú väčšinu, ktorá je pripravená prijať schému Corsiu. To je 76 emisí, 21 krajín to pokrýva. A myslím si, že to je niečo, čo je reakcia na globálnu výzvu. A isté, že tá reakcia by mohla byť ambicioznejšia. My sme sa snažili aj toto dosiahnuť, ale tam sme dnes a myslím si, že je aj tiež extrémne dôležité, aby sme začali implementovať túto schému Korzia a my sme aj zaviazané, aby sme tu e, implementovali, pretože tí, ktorí majú, tie krajiny, ktoré majú potenciál znižovať e, emisie, tiež boli súčasťou e, systému a my ich aj potrebujeme, aby boli zúčastnení, pretože chceme posúvať sa ďalej na globálnej úrovni. Takže si myslím, že toto je niečo, kde sme dnes a naďalej sme tlačili, aby šlo ďalej, tak, ale myslím si, že je jasné, že treba uznať, že schéma nie je perfektná, ale je to jediná globálna schéma, ktorá môže riešiť globálnu výzvu globálneho priemyslu. Otázka tu takisto bola, a to kľúčovou témou je tá exkluzivita, či teda tá, e, tá vyhradenosť systému. Ja iste viem, že existujú určité právne obmedzenia k obmedzenej pozícii, ktorá tu existuje. aby, aby a že sú tu požiadavky, ako to jasne vyjadril. Ja som sa snažil vo svojom úvodnom vystúpení, tak toto aj vyjadril, ale Isté, to uznesenie IKAO nie je právne záväzné a nezavezuje tým pádom e, ani členské štáty, ani EÚ, ani nezasahuje do jej legislatívy. Ale pokiaľ ide o tú klauzulu exkluzivity, to vyhradenosti, mohlo by byť, že ten, e, to lekálne opatrenie musí spadať pod korsiu a pod nič iné, že nebude môcť byť žiaden iný systém alebo ani otázky daní pre CO2 a podobne, ak je to určené pre e, domácu dopravu. Ja som povedal jasné, že e, má svoju politiku, ktorá spadá alebo plní všetky právne záväzky e, vrátane e, to, zohľadnenia toho, že EÚ má svoju vlastnú autonómiu, tvorí vlastnú legislatívu. O tom nič, nič, nič žiadnych pochyb. To sa nik, tu nie sú žiadne ústupky. Tiež vyzývame členské štáty, aby konali tak, ktoré nebude zavezovať EÚ, e alebo ani nás zároveň nebude brániť a kolegium ja zatiaľ neviem, ako bude e, kolegium to dnes schvalovať, e, ale zatiaľ nenavrhol tú e, jednotnú pozíciu, pokiaľ ide o text tej exkluzivity či riešenia ako jediného či vyhradeného riešenia. Ale určite sa to čoskoro dostane aj k vám do parlamentu a budete o tom môcť diskutovať. Nuž, a, a ako sa na toto uznesenie interpretovať, počas implementácie Korsie, ale aby to umožnilo e, vytvoriť si svoje vlastné politiky, aby sa to mohlo potom postupne presadzovať. E, to je presne to, za čo bude Európska komisia potom bojovať. Aj toto vám aj vám predloží, iste sa o tom bude musieť diskutovať postupne so všetkými členskými štátmi, ale myslím si, že v tejto fáze som sa jasne vyjadril bez toho, aby som nejakým spôsobom obmedzoval e, obmed, alebo vstupoval do limitov, ktoré ja už aj tak mám. A tiež budem, alebo som bol len pozorný, e, pozorne som si vypočul to, čo povedali koordinátori. A je mi jasná pozícia tohto výboru. aký je váš názor na otázky súvisiace s tou vyhradenosťou či exkluzivitou? Pokiaľ ide o tie ďalšie body, takže keby som sa pokusil zareagovať, eh, jeden z nich sa týkal eh, ťažkých palív, respektíve palív. Toto nastolil kolega z SD. Len som chcel zdôrazniť, že v tomto konkrétnom prípade eh, by sme jednoznačne sa chceli ubezpečiť, že podmienky pre eh, eh, oprávnenosť palív s nižším obsahom uhlíku budú čo najviac spĺňať e, podmienky kvality. E, ale toto nie je súčasťou diskusie tohto zhromaždenia, ale to bude predmetom diskusie e, počas budúceho roka, čiže po zhromaždení. V každom prípade oprávnenosť fosílnych palív by nemal mať žiadny dopad. Experti si myslia, že možnosť fosílnych palív, fosílnych palív E, bude e, mať vyšší dopad vďaka, e, teda fosílne paliva nie sú udržateľné a toto bude predmetom diskusie o Parížskej dohode, čiže budeme naozaj intenzívne sledovať túto tému a budeme chcieť zabezpečiť, aby sme sa nedostali do tejto, tejto situácie. Ale ako som povedal, tieto rokovania ešte len budú v budúcnosti prebiehať. Potom, eh, pokiaľ ide o offsetting, eh, eh, čo nastolil pán podpredseda výboru, takže predmety, teda pravidlá sú považované za celkom dobré. Poradný orgán ich implementovať, čiže mm, ten, ktorý schvaluje, že offsety sú e, akceptovateľné, to pozostáva z dvoch závislých expertov, čiže aj toto treba zohľadniť a my budeme veľmi e, obozretne monitorovať ich prácu. E, prvý zoznam offsetov je očakávaný koncom 2019, začiatkom 2020, čiže znovu tu je veľmi jasný odkaz na, našej pozície, že Chceme mať e, e, kvalitné offsety a e, pokúsime sa urobiť, čo bude v našich silách, aby sme sa k tomu zapracovali. Čiže toto vaše posolstvo je jasné, ale naša pozícia bola konzistentná v tejto otázke. Ale znovu, ako viete, toto je čosi, kde celkový výsledok nezávisí len od Európy, ale ako bolo uvedené, Eh, vo viacerých diskusiách vďaka európskym intervenciám sa nám podarilo pohnúť sa k ambicioznejším výsledkom. Potom, potom ešte niečo, eh, bola tu otázka eh, o zdaňovaní palív ako možnosť dodatočných opatrení Znovu by som tu bol... Nemôžem tu teda predpokladať, čo nová komisia urobí alebo neurobi, pretože to je samozrejme výsadou e, budúcej komisie a e, ako e, zástupca komisie nie som v pozícii, aby som e, predpokladal, ako rozhodnú, ale myslím, že všetci ste e, si vypočuli, čo povedala pani predsednička e, vo svojom prejave v Európskom parlamente, čo zahrňalo signifikantné ambície, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, ako aj potrebu pre rôzne sektory, aby rôzne sektory splnili tieto podmienky, ako sa týka leteckého sektora, ale diskusie v komisii o tom, že by sa malo hlasovať kvalifikovanou väčšinou, pokiaľ ide o e, e, výnimky, pokiaľ ide o e, smernicu o smernicu o zdaňovaní palív. A, takže toto by bolo dobre povedať v tomto štádiu, že všetky možnosti sú e, e, pred nami a politické voľby e, budú vykonané predsedničkou komisie so zákonodarcami, keď nadíde chvíľa. Čiže všetky možnosti budú zvážené, ale takisto som presvedčený, že je veľmi dôležité E, pozrieť sa aj na tie možnosti, e, ktoré som popísal e, na úvod a predovšetkým tie, ktoré sú ktoré naozaj nahrádzajú použitie karozínu a udržateľné palivá pre letecký sektor. Tu Európa môže byť lídrom, ktorý ukáže cestu, ktorý E, vlastne e, bude mať e, ambície a prispieje k vývoju udržateľných palív pre letecký sektor. Existujú riešenia, myslím, že to bolo zistené aj v tomto sektore a, a ale znovu myslím si, že my musíme ukázať tú správnu cestu. Už sme to začali a som presvedčený, že Eh, je potrebné mať eh, na tento košík opatrení, eh, aby sme sa pozreli aj na výskum a inováciu. A ako som už povedal, v skutočnosti, že každé lietadlo na základe fragmentácie musí letieť viac kilometrov, než by malo a tie emisie sú naozaj nadmerné a nie je tu vôľa Eh, prekonať túto fragmentáciu. Čiže eh, naozaj toto všetko nám môže pomôcť eh, znižiť environmentálnu stopu leteckého sektora. Toto musí byť celosvetovo zvážené a presadené. Takisto tu bola otázka koordinátora ktorá z ECKR, pán Vondra, či letecký sektor je vlastne prepravno, spôsobom prepravy do budúcnosti? Ja si myslím, že áno, pretože poskytuje konektivitu. A konektivita je takisto veľmi dôležitá keď niekto pochádza z krajiny, kde e, e, e, nebola konektivita pred 30 rokmi. Ja viem, čo to znamená, ale na to, aby letecký sektor naďalej zohrával túto rolu, tak si musí zaslúžiť svoju licenciu, aby rásť a musí signifikantne znižiť environmentálnu stopu. Čiže moja odpoveď je áno, ale na to, aby to pokračovalo, aby e, letecký sektor nadobudol túto licenciu, tak musí prijať e, seriózne opatrenia, aby preukázal svoju zaviazanosť voči redukcii, teda pre redukciu emisí. Som presvedčený, že na väčšinu otázok som neodpovedal, ale teraz, ak pán predseda súhlasí, tak by som skončil. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že eh, ste povedali, že je tu veľká väčšina výboru politických skupín, eh, ktorí eh, nastolujú túto otázku rizik týkajúcich sa exkluzivity. Dúfam, že komisia, ale máme tu teda, kolektívne akcie mm, na strane rady, pretože na konečnom, v konečnom efekte je to na členských štátoch a nie na komisii, čiže môžete e, sa na nás spolahnuť, že budeme tlačiť na jednotlivých hráčov v tejto oblasti, aby sme dosiahli to, čo e, e, kolektívne chceme. Nebudeme riskovať ohrozenie našej vlastnej kapacity pre reguláciu. Čiže prejdeme k druhému kolu otázok Mm, takže e, kolo Catch the Eye. Je tu nejaký e, e, kolega, ktorý by chcel položiť otázku, alebo kolegyňa? Dobre, vidím. Takže začneme pánom Volkanom z SND. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyjadrenia a za to, že ste dnes prišli. Myslím si, že možno povedať, že som sklamaný ako viacerí kolegovia a kolegyne, pokiaľ ide o pokrok, predovšetkým 100 tisíce e, európskych občanov, e, ktorí sa angažujú v demonstráciách. E, táto dohoda je úder pre všetkých, ktorí si želajú väčšiu eh, ochranu klímy v Európskej únie. Povedali ste, že systém Kordia nie je dokonalý, je to pravda, je absolútne nedokonalý dokonca. Práve zažívame stratégiu, eh, že cestou Korzie je snaha tie regionálne systémy, ktoré dobre fungujú, ktoré e, fungujú lepšie, tak ich e, nahradiť. Tam ten prístup exkluzivity, ja si myslím si, že to je pre Európsky parlament nepriateľné. E, to je exkluzivita, ktorá ma trochu zmiatla, takže ešte raz sa chcem opýtať, či by týmto, týmto pravidlom exkluzivity, či by bolo možné v rámci Európskej únie E, zdaňovať e, kerozín a ak áno, tak e, za akých možností? Len pre vnútroštátne lety, len pre lety medzi štátmi EÚ alebo aj pre lety aj z tretich štátov do EÚ a z EÚ do tretich štátov. Viem, že sú to utajené informácie, čiže Nepýtam sa, čo plánujete, ale čo by bolo z právneho hľadiska možné e, na základe tejto klauzule. Ďakujem za túto e, otázku. E, nechcem na vás vyvíjať nádlak, ale mm, neváhajte klásť takéto dodatočné otázky. To je úlohou tohto výboru pani Paris zo Zelených a ako pripomienka e, máte jednu minútu v rámci kečty a ďakujem veľmi pekne za vaše vstupy k tejto e, e, veľmi zlej zmluve Korcia, pretože to je kompenzácia a ako vieme, potrebujeme nula emisí, aby sme mali klimatickú neutralitu. Korcia nie je skutočnou opciou pre budúcnosti. Aj vplyv e, e, e, vyparovania vody toto nerieši korzia ani e, žiadna iná schéma. Ďalšia špecifická otázka, či e, je odhad, e, pokiaľ ide o energiu, pokiaľ ide o chudobu palivu alebo biopalivá, čo by sme potrebovali pre, e, aby všetky e, lietadla mali udržateľné paliva. Predpokladám, že nie. Takisto ste povedali, že nemáme e, väčšinu v globálnom kontexte a kvôli tomu je ešte dôležitejšie, aby sme zaviedli daň za kerozín. Možno, že ste zaregistrovali novú EBI, ktorá zbiera podpisy a aby lety z EU do ETS aby sa urobil globálny príklad, e, toto by mala byť naša rola vo svetle e, e, teda našich emisí. Ďakujem, ďalší rečník za SD. Ďakujem, pán predseda. Ja začínam premysel, že už sme zdôraznili, že chceme, aby všetky sektory prispievali k emisii CO2, pretože e, ja som nadobudla dojem, že sa zdá, že sú tu sektory, ktoré ehm, neprispejú e, k redukcii e, emisí CO2. Klauzula exkluzivite. My nemôžeme ex- akceptovať znenie, kde Kordia je jediné trhové opatrenie Takže e, toto sú všetky pokusy, aby sa znižovali e, emisie CO2 a e, keďže je to jediný globálny režim, až to bude jediný globálny režim, tak to neznamená, že nebudeme proti tomu robiť nič. E, nie sú zohľadnené ciele, ktoré sme nastavili, keď sme diskutovali o e, e, režime ETS. Potom komisia, chcem, aby sa komisia vyjadrila k tomu, že môžeme povedať, že na základe Korsia IKO to by bol skromný pokus znížiť E, emisie v leteckom sektore, ale e, tu sa diskutovalo o offsets, ale nie príliš o double counting a chcela by som vedieť, aká je pozícia komisie v tejto súvislosti, pretože aplikácia Corsi v EÚ e, pokrývajúc vnútorné vnútroeurópske lety by mala byť zohľadnené e, v globálnom scenári, pretože máme tu opatrenie, ktoré je e, považované za riešenie, pričom e, to nedosahuje tie ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť. Ďakujem, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, Zníženie emisie uhlíka je veľkou výzvou pre zdravie Európanov. Ehm, vidíme, ak máte výhrady a samozrejme ehm, právne obmedzenia, aby sa teda nerozbil návrh toho uznesenia. Ale vzhľadom na nás sledujúce zasadnutie IKO, aby sa zlepšila transparentnosť rokovaní, by bolo kľúčové, aby Európska komisia sa mohla ehm, čo najrychlejšie podeliť s parlamentom o prípravné dokumenty na toto rokovanie. Ešte nejaké ďalšie otázky? Dobre, čo sa týka e, toho posledného bodu, výmena dokumentov, samozrejme všetky skupiny e, podporujú akékoľvek opatrenie na zvýšenie transparentnosti. Formálna výmena dokumentov mm, medzi vami, teda vašim direktoriátom a týmto výborom, až, tak to by bolo naozaj um, um, chválihodné, pretože eh, transparentnosť pomáha eh, v tom, aby dochádzalo k menej nedorozumeniam v tejto oblasti. Takže prosím, zareagujte na otázky, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o zdaňovanie, transparentnosť, mm, aj čo sa e, pýtala pani Deli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za dodatočné otázky. E, možno, e, keby ste mi dovolili, pokiaľ ide o dostupnosť dokumentov, jeden komentár, chcem len povedať, že E, e, všetky dokumenty pre e, zhromaždenie ICAO, tak to je na web stránke a potom samozrejme vám to dodáme, keď to kolegium príjme, čo bude, dúfam, dnes. Teraz veľmi jasná otázka, e, čo ste vyjadrili e, znovu, pokiaľ ide o exkluzivitu. Myslím, že už som na to zareagoval e, v tých rámcoch, ktoré mi umožňujú zareagovať a žiadam vás o pochopenie, čo sa týka pravidel, ktorými som viazaný, čiže mm, nemyslím, že už sa k tomu môžem ďalej vyjadriť alebo povedať k tomu niečo viac k otázke, či e, je problém ohľadom e, zdaňovania a exkluzivity. Ex, otázka exkluzivity ako taká sa netýka e, schopnosti uplatňovať zdaňovanie v Európskej únii. Ak sa tak rozhodne, ak to bude politická vôľa, tak eh, budeme schopní eh, takto postupovať eh, nediskriminačným spôsobom. Otázka ohľadom skutočnosti, že potrebujeme 0% emisí, tomu rozumieme, ale samozrejme je jasné, že všetky opatrenia, ktoré máme k dispozícii, by neboli postačujúce Čiže e, samozrejme časom budú vyvinuté ďalšie opatrenia. Znovu musím povedať, že udržateľné e, e, letecké palivá zohrávajú dôležitú rolu pri dosiahnutí 0% bez udržateľných palív pre leteckú dopravu nebude možné dosiahnuť 0% emisí. Pokiaľ ide o otázku dvojitého započítavania. Na to by sme potrebovali eh, pomoc eh, z Paríža, pretože eh, tam bude jasné rozhodnutie ohľadom v článku 6 v Parížskej dohode. Tam potom môžeme vyzvať ICAO, aby to využívalo. Všetky kompenzácie na trhu sa netýkajú len leteckej prepravy, čiže tam by to mohlo byť e, využité ako striktnejšie pravidlá pre Korsiu a tu si myslím, že e, to musíme skombinovať a e, ak chceme v tomto postupovať. Myslím si, že toto je všetko, čo k tomu môžem v tomto okamihu povedať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Sú ešte ďalšie otázky zo strany koordinátorov. Ešte máme nejakých 10 minút. Chceli by sa koordinátori ešte niečo opýtať alebo vrátiť sa k pôvodným otázkom. Otázkam Peter Líze? Alebo Bazajk Hold určite tiež? Áno. Ja, pán Holalaj, by som sa chcel ešte trošku presnejšie opýtať Áno, správne ste eh, citovali predsedničku komisie, ako to teda interpretovať, eh, ak máme byť v roku 2050 klimaticky neutrálny. Zároveň eh, sa teda vyzdvihuje význam Korsia ako dôležitého nástroja. Tak ešte raz to tu pre všetkých poviem. Korsia redukuje emisie v leteckej doprave, teda nereg- <laughs> ne, neredukuje ich vôbec. A všetky ďalšie emisie sa iba kompenzujú veľmi vágnymi opatreniami, takže dojde k nárastu emisí, drastickému nárastu emisí. A ak chceme byť napriek tomu klimaticky neutrálni, tak to neznamená, že v oblasti oceliárstva, chemického priemyslu, e, súkromných domácností e, musíme urobiť ešte o mnoho viac. A potom ešte prijať opatrenia na e, vlastne zachytávanie e, CO2 z atmosféry. Ja by som sa chcel generálneho riaditeľa ešte raz opýtať, či vzhľadom na to netreba o mnoho jasnejšie povedať, že Korsia je zlá. Možno napriek tomu z politických dôvodov je dôležité nejako v IKAO s tým pokračovať, ale treba jasnejšie povedať, že to je drasticky vzdialené od toho, čo dezignovaná predsednička komisie Ursula von der Leyen načrtla ako svoju líniu. Okay, any follow-up questions from the, from the SND? Dobre, sú ešte otázky za SAD? Nie? From the, from Renew, neither. Ešte Renew, zelený. Áno, ja by som to ešte trošku potlačil, pán Holenaj, čo sa týka tej právnej otázky. E, kolega Welken sa na to pýtal. Nemôžete sa stále skrývať za pravidlami ICAO E, je tu aj veľmi jasná právna analýza. Ak sa toto príjme, čo to bude znamenať pre Európu? Pretože viete, že máme teda EU ETS pre tie, čo my hovoríme, domáce lety, ale v ICAO sa diskutuje o tom, že let medzi e, Francúzskom a Nemeckom je medzinárodný let. Nie, my hovoríme, toto je let v rámci EÚ, ale existuje to také niečo vôbec správneho hľadiska? Vy predsa musíte mať k tomu analýzu. A po druhé, je tam to zastavenie hodín a my hovoríme, že ak to je nepostačujúce, tak chceme konať vo vzťahu k letom z EÚ do tretich krajín a z tretich krajín do EÚ. Je to možné, ak to, to bude prijaté? tejto právnej analýze to musí byť jasné a to nesúvisí s nejakou, nejakým utajovaním voči IKAO. Vy ako komisia musíte mať jasno a musíte sa jasne vyjadriť voči parlamentu, pokiaľ ide o túto analýzu. Inak my nemôžeme zaujať stanovisko, takže neskrývajte sa za IKAO v tomto. Other groups, so... Nejaké skupiny by sa chceli vyjadriť? Ide? Za ide? Nie? nie len koordinátori. EKR, GUE, žiadne ďalšie otázky. Dobre. Takže posledné dva body za EPP a zelených, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne, pán predseda, a opäť ešte raz ďakujem za tieto dve veľmi ťažké otázky. Uhlíková neutralita do roku 2050. No, Myslím si, že je jasné, že rastie ambícia. O tom som hovoril, toto je dosť jasný odkaz od zvolenej predsedničky komisie Korsia. Netvrdím, že Korsia je zlá, ale hovorím, nedokonalá. Ehm, bolo to prijaté v roku 2016 a ešte stále to musíme implementovať. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Ale keď sa zamýšľame nad Európou, nikdy sme nepovažovali Korsiu za tú jedinú vec, ktorú robíme, pretože robíme mnoho iných ďalších vecí. Vždy sme hovorili o celom koši opatrení a Korsia je jeden z prvkov v tomto koši opatrení. Myslím si, že je veľmi jasné, že ak chceme sa posunúť smerom k tej ambícii, ktorú si eh, staviame, Ehm, tak v tom koši ambícií musí byť aj táto ďalšia ambícia. Zároveň Korsia ehm, teda prinesie ten uhlíkovo-neutrálny rast, ale ak nebudeme, teda neprinesie, ale ak nebudeme mať tú Korsiu a globálny program, tak e, my v Európe môžeme byť dokonali, ale opäť e, budeme vo veľmi nedokonalom, nedokonalom svete. A Myslím si, že to tu viackrát zaznelo, zaznelo to aj za, za komisiu, že ten globálny program je absolútne nevyhnutný, aby sme sa vysporiadali s tými globálnymi výzvami. A preto si myslíme, že je potrebné s tou korsiou ísť vpred, aby sme podchytili e, ten e, obrovský potenciál rastu, ktorý nie je v Európe. A bude to tiež viazané pravidlami korsie. A určite to bude náročná cesta vpred, o tom nie je pochyb. A samozrejme, Korsia a ETS, ako som už povedal, budú tiež predmetom revízie v priebehu času a takisto analýza koexistencie, o tom ste hovorili, pán predseda, to je vlastne ešte stále prebiehajúci proces Nemyslím si, že by nebolo možné, aby obe, oba programy, obe schémy koexistovali, ale neviem vám odcitovať nejakú konkrétnu analýzu, pretože ju nemám. A nechcem, nemám ju tu, nechcem, aby ma nesprávne citovali. Samozrejme, toto je naša práca a vždy sme slubovali, aj podľa tejto smernice ETS, že e, spolu s ostatnými službami komisie e, načas predložíme výsledky. Ďakujem pekne. Thank you very much. So... Ďakujem pekne. Takže týmto sme završili prvé vypočutie dnešného programu. Navrhujem 5-minútovú prestávku a potom budeme pokračovať. Colleagues, oh wow, that's loud, okay. Uh, thank you very much. Um, colleagues. Kolegyňa, kolegovia, uh, predseda musel odísť na inú schôdzu a teda ja ako jeden z podpredsedov mám uh, teraz uh, povinnosť viesť zasadnutie výboru. A by sme sa mohli trošku utíšiť Ďakujem pekne. Takže eh, v rámci tejto časti máme výmenu názorov z Digi uh, eh, uh, Grow a DG Envy. Uh, to je teda ten dokument týkajúci sa chemikálií a máme tu dvoch predstaviteľov komisie. Takže dám slovo. Po 10 minút. Dám komisii teda 10 minút, čiže po 5 minút pre každého. A ako prvý dostane slovo pán Petinelli z DG GRO a potom pán Sadovská z DG Envy. Takže pán Petinelli, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, poslankyňa a poslanci, Európska únia začala na týchto nebezpečných chemikáliách pracovať pred 50 rokmi a E, vychádzalo to zo záväzku zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a ochrany životného prostredia, takisto aby efektívne fungoval vnútorný trh. Súčasný právny rámec sa vzťahuje na chemikálie v priemyselnej činnosti, v pracovných e, v pracovnom prostredí, v spotrebiteľských pro, e, produktoch, hnojivách, odpade a vode. Od ich vzniku do použitia a po ich vypustení do životného prostredia táto kontrola vhodnosti reaguje na tri otázky. Čo dosiahla Európska únia v oblasti chemikálií? Ako urobiť viac, než len uh, tie a teda ako týchto viac než 40 eh, nariadení a smerníc pomáha dosiahnuť ciele, aké sú silné a slabé stránky legislatívy EÚ v oblasti chemikálií. Naše posúdenie sa vzťahuje na, všetky kroky rozhodovacieho procesu na európskej úrovni od identifikácie až po prijatie e, opatrení na e, riadenie rizika. Takisto e, posudzujeme implementáciu a presadzovanie pravidiel v členských štátoch. Táto kontrola vhodnosti doplňa posúdenie legislatívy, ktorá bola zverejnená minulý rok. Tieto dve posúdenia sa vzťahujú na celú legislatívu EÚ v oblasti chemikálií. Kontrola vhodnosti dospela k záveru, že Legislatíva EÚ v oblasti chemikálií je vhodná na zvládnatie všetkých e, chemických, teda rizik e, a hrozie spojených s chemikáliami. Je tu silný pokrok. Pridaná hodnota EÚ v oblasti chemikálií je jasne vysoká. Naša e, politika v oblasti chemikálií a rozhodovací proces sú zdrojom inšpirácie pre mnohé krajiny mimo EÚ. Rozhodovanie na úrovni EÚ harmonizácia a spoločné štandardy zabezpečujú rovnakú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v celej EÚ. A takto sa posilňuje aj vnútorný trh a zvyšuje celková efektívnosť. Zdieľame znalosti a zdroje. Ale Identifikovali sme aj isté priestory na zlepšenie, pokiaľ ide o dostupnosť zdrojov alebo implementáciu a presadzovanie legislatívy a pokiaľ ide o našu e, schopnosť spolupracovať. Čo sa týka e, článkov e, v teda čo sa týka produktov importovaných do EÚ, tam e, treba nájsť dobrú rovnováhu medzi firmami z EÚ a mimo EÚ. E, tam spadajú aj e, kúp, teda nákupy online. E, Nárast online obchodu, e, teda podiel obchodu online stále rastie. Je, to dôraz, je tam vysoký ekonomický rast a treba zabezpečiť, aby e, produkty predávané cez online platformy neobsahovali nebezpečné chemikálie. Bezpečnostné informácie často bývajú neúplné alebo dokonca vôbec chýbajú. Úroveň zhody s pravidlami závisí od toho, či ekonomické subjekty ich chápu a či ich dokážu eh, osledovať, ako sa to mení v legislatíve. Jasnosť pravidiel uľahčuje e, zvýšenú zhodu. A to je mimoriadne dôležité najmä pre menšie ekonomické subjekty, ktoré e, majú v tejto oblasti možno trošku väčšie e, ťažkosti vzhľadom na obmedzené zdroje. Ešte stále sú zdroje neefektívnosti pri posudzovaní týchto rizík. Ďal, ďalšie nárasty efektívnosti by um, sa dali získať, ak by sa chemikálie posudzovali v skupinách, nie individuálne. Uh, budeme stáť pred výzvou z dôsledku globalizácie a toho, že eh, výroba chemikálií mimo EÚ je na vzostupe. Potom tu máme eh, výzvu digitalizácie a zadrža- väčšie zameranie sa na udržateľnosť. Geopolitický a politický eh, a ekonomický kontext budú tiež výzvou pre európske líderstvo v oblasti udržateľnosti a kontroly chemikálií a chemických odpadov. Môžeme budovať na vysokej úrovni technologického vývoja, a môžeme ťažiť z zručnej a talentovanej pracovnej sily. Sme jeden z najväčších trhov na svete, chránime spotrebiteľov v celej EÚ a e, spotrebitelia môžu príjmať informované rozhodnutia. Občania EÚ majú väčšiu dôveru v bezpečnosť chemických produktov vyrobených v EÚ v porovnaní s importovanými. A o mnoho lepšie sa dajú využiť inteligentné technológie aby sa zlepšil aj spôsob, ako budeme komunikovať informácie našim spotrebiteľom a ekonomickým subjektom v celom hodnotovom reťazci, aby sa zlepšilo presadzovanie a e, aj dohľad na trhu. A teraz dám slovo kolegovi. Nech sa páči, gestotis. Ďakujem, Karlo. Čo sa týka ochrany zdravia a životného prostredia, toto posúdenie ukazuje, že legislatíva e, prispela k veľkým úspechom. Napríklad občania sú chránení pred ťažkými kovmi, azbestom, e, chlorovanými bifenilmi, benzénmi. A to všetko sa zásadne znížilo. Zároveň tu máme celý rad znepokojivých rastúcich trendov, Napríklad e, klesá populácia hmyzu až na 50% v niektorých miestach za posledné 10 ročia. E, takisto problémy s mužskou plodnosťou e, rastú alarmujúcim, alarmujúcou mierou. Takisto vysoký náraz niektorých druhov rakoviny, neurologických ochorení. Všetky tieto trendy majú viaceré kauzálne faktory, ale sú podozrievané chemikálie, že prispievajú k týmto negatívnym efektom. My teda máme jasné politické eh, výzvy konzistentnosť regulačných opatrení, to je nevyhnutné, aby sme e, zaručili rovnakú primeranú úroveň ochrany a to najmä pre zraniteľné skupiny. E, ak chýba horizontálny prístup, môže to spôsobiť nerovnú ochra- úroveň ochrany medzi rôznymi e, skupinami obyvateľstva. Napríklad v oblasti endokrinných disruptorov, kde teraz máme prierezovú kontrolu vhodnosti, ktorá prebieha, aby sme odhalili nedostatky a chýbajúcu synergiu. Po druhé, zvládanie vznikajúcich alebo ukazujúcich sa rizík, tam e, si to vyžaduje mimoriadnú pozornosť, čo by mohol podporiť systém včasného varovania v EÚ, aby roz, pri, tí, ktorí príjmajú rozhodnutia, boli včas informovaní o potenciálnych rizikách. Po tretie, súčasný stav poznatkov a vedomostí o expozícii e, nebezpečným chemikáliám, aké to má dopady na životné prostredie a zdravie, to treba zlepšiť. Potrebujeme viac údajov o nebezpečných chemikáliách, ich využitiach a ich e, expozícii. E, poštvrté lepšie informovanie a sledovanie e, nebezpečných látok v e, produktoch je potrebné aj pre obehovú ekonomiku. A po piaté, nemáme dôkazy o tom, že súčasná legislatíva viedla k nahradeniu eh, nebezpečných látok v signifikantnej miere. Čiže podporujeme, eh, musíme podporiť zelený priemysel, aby sme mali udržateľný a konkurencieschopný chemický priemysel v EÚ aj v budúcnosti. Ako už povedal eh, Karlo Petinelli, legislatíva EÚ v oblasti chemikálií je pravdepodobne najambicioznejšia a najefektívnejšia vo svete, garantuje vysokú úroveň ochrany pre občanov a životné prostredie a mali by sme byť na ňu hrdí. Ale víziev je ešte veľa, e, globálne, ekonomické, spoločenské témy, o, o, a problémy sú tu. V júni sme mali konferenciu, kde sa diskutovalo o budúcnosti po, politiky v oblasti chemikálií a e, takisto minulý rok bola tá revízia REACH, E, čo bolo veľmi užitočné a viacer zainteresované subjekty sa zapoja do tejto úvahy e, o budúcnosti e, politiky chemikálií v EÚ. Takisto zvolená predsednička komisii načrtla svoje priority v rámci širokej ambície emis, teda Európa bez emisí. My si teda takto stanovujeme naše budúce ciele v oblasti chemikálií. Ďakujem. thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Máme tu tri prihlášky a vidím, že viacerí sa hlasia. Tak dám prvému ako slovo uh, Petrovi. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj komisii REACH a implementácia medice REACH je veľmi dôležitá, aby sme chránili občanov pred nebezpečnými chemikáliami a ja si myslím, že je tiež dôležité, aby EÚ sa venovala takýmto otázkam a nerobilo sa to iba na národnej úrovni. Chemický priemysel nebol nadšený, keď sme prijali smernicu REACH, to treba jasne povedať, ale keď sa teraz človek rozpráva so zástupcami chemického priemyslu, tak mi povedia, že najdôležitejšie napríklad aj na Brexite je, že bude, aby platil REACH aj na úrovni, na území Británie. Čiže e, nie je aby tam nedošlo k nejakým iným procesom, e, pretože my tu máme spoločné e, e, zákonodárstvo v oblasti životného prostredia na celej území Európy, nielen Európskej únie. A však eh, nesmieme to tiež ale vnímať zároveň veľmi absolutisticky zároveň. Čiže aké sú tie dôsledky, že keď eh, sa nejaká látka eh, v, v, používa v, v výrobnom procese, to neznamená, že bude predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí, to musí naďalej platiť. A keby bola bezpečná, tak musí byť zakázaná. A tie dva príklady, ktorými som sa venovala, aj komisia na to poukázala, že sú problémy. Jedna vec je chrom. Tu má, sme aj mali hlasovanie v parlamente. Mnohí v parlamente by chceli aj zakázať určité zlúčeniny chromu, keď nie, nie je to vyslovene priame riziko, len vyskytuje sa v procese keď, a môže byť nebezpečný, keď sa nebude s ním správne nakladať. A keby sme to zakázali, tak e, potom by sa zase to dovázalo v tretich e, krajinách. A, um, pretože to ohrozovalo by to zase zdravie v tretich krajinách. A potom druhá vec je, sú mikroplasty. Vždy, keď tu hovoríme, keď sa používajú niekde mikroplasty, tak a keby sme chceli tiež toto zakázať len tak, tak e, tiež by to mohlo mať dôsne dôsledky. E, alternatívy sú v podstate tiež nebezpečné, možno napríklad pre športovcov, kde sa tieto, e, tieto materiály využívajú E, ale nechceme teraz znemožniť šport kvôli našej politike. Čiže tieto veci treba preskúmať a hľadať alternatívy a prípadne dať nejaké dlhšie prechodné obdobia na hľadanie alternatívnych technológií. A, Chcel by som povedať, že komisia by tu teraz mala nepostupovať úplne absolutisticky, že keď sa niekde niečo náhodou musí vyskytnúť vo výrobnom procese, tak treba jednotlivo posúdiť, aký to má vplyv na zdravie, či to predstavuje nejaké nebezpečenstvo. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pani Hazekam. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj Európskej komisii za tieto za informácie. Potrebujeme, jednoducho potrebujeme sú tu jednoducho určité produkty, ktoré sú však e, nebezpečná pre e, maloleté deti. E, tie jednoducho musia byť zakázané a nesmieme byť vystavení nebezpečným chemickým látkam ani ich zlúčeninám. nám ehm, toto všetko musí mať ale charakter cezhraničný a musí sa to aj, zároveň to musí disciplinárne vyskytovať aj vo všetkých možných e, politikách. A naša politická skupina chce, aby sme prístupovali aj na, z, k zákazu e, pokusov na e, zvieratách. A veľmi dôležitá je vo všetkých týchto procesoch transparentnosť, čiže producenti musia nám poskytovať vierohodné analýzy, údaje a musia e, uplatňovať aj zodpovedné výrobné metódy, pretože keď nebudeme vyžadovať zodpovednosť od producentov, tak celá naše, naša činnosť bude zbytočná. Všetky tie analýzy, a musia vykonávať, alebo hodnotenia musia vykonávať nezávislí odborníci. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz eh, Kristov. Ďakujem pekne. Zaslo, ďakujem pekne aj za to, že ste dali tento bod na program. Veľmi dôležité diskutovať o chemickej legislatíve v EÚ a tiež si myslím, že je dôležité, tak ako sme už aj počuli, že je tu potreba mať prísnejšiu legislatívu a lepšiu legislatívu pre chemikálie pretože musíme reagovať rýchlejšie. A keď hovoríme o jednotlivých látkach, keď je problém, alebo keď už vznikne problém a potom niektoré členské štáty sa samostatne rozhodujú o zákaze niektorých látok. Napríklad nová danská vláda rozhodla zakázať e, zlúčeniny flóru v papieroch na pečenie napríklad, pretože vieme, že sú tam určité chemické látky, ktoré by sa mohli dostať do potravín. Takže a v takom prípade je treba konať rýchlo. A keď EÚ nebude konať rýchlo, tak e, potom reagujú rýchlo len členské štáty. Ja si myslím si, že aj taká rýchlejšia cesta, či zjednodušená, zrýchlená cesta pre niektoré látky, ktoré predstavujú ohrozenie ľudského zdravia, tie by sme mali zakázať teraz. Nie za 5 rokov alebo za 10 rokov rokov o tom diskutovať celý čas, takže myslím si, že je dôležité e, zabezpečiť to, aby samostatný členský štát reagoval e, rýchlejšie, ale potom, aby ostatní nasledovali, aby nedošlo k mareniu e, vnútorného trhu. Aj keď my v Európskej únii máme tú najlepšiu ochranu, aká vo svete existuje, ale vždy existuje priestor na zlepšenie Takže si myslím, že je dôležité, aby sa toto zahrnulo aj do budúceho programu Európskej komisie. Potrebujeme nový prístup k chemickej politike alebo k politike s chemickými látkami, aby sme mohli rýchlo reagovať, ak dojde, ak, ak sú tu nejaké látky, ktoré, ktorými sa občania stretávajú alebo majú každodenný kontakt e, vo svojom živote. Ďakujem pekne teraz pani Ríz. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslíme si, že máme veľmi ambicióznu legislatívu v oblasti chemických látok, to tu bolo jasne povedané. A je to samozrejme vec, na ktorú môžeme byť aj hrdí. Ale samozrejme, Došlo tu aj k určitým konfliktom s predchádzajúcou eh, komisiou, napríklad v prípade endokrinných disruptorov. A som rada, že zástupca komisie hovorí, že sa teraz preverujú výsledky a že sa robí takáto inventúra, eh, ako funguje doterajšia legislatíva. Napríklad bude treba možno, že posilniť oblasť glyfosátov aj pesticídov. Máme kvôli tomu aj tu v parlamente zriadený osobitný výbor tu teraz zastupujem kolegu, ktorý nemohol tu dnes byť prítomný, takže vám poviem tie otázky v angličtine. Niektoré materiály ako plasty, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinou, môžu obsahovať látky, ktoré sú karcinogénne, ako napríklad endokrinné disruptory, alebo predstavujú iné hrozby. A kedy komisia konečne poskytne e, naozaj ambiciozný legislatívny návrh, ktorý bude, obsah, bude riešiť aj tento naliehavý problém. Už vlastne aj kolega počul, že návrh mal byť na 2020, či to je naozaj tak možno Môžete to potvrdiť? Druhá otázka. Slabá implementácia na strane členských štátov, ktorú identifikovala komisia, je veľkou prekážkou dosiahnutia cieľov v chemickej legislatíve. E, tu už bolo povedané predtým, že treba sústrediť sa na ochranu občanov pred nebezpečnými látkami a ako komisia rieši ten nedostatok tej implementácie. A posledná otázka, tento fitness check vlastne ukazuje, že napriek tomu, že máme robustnú legislatívu, zatiaľ sme sa neposunuli smerom k nebezpečným alebo zníženiu výskytu menej nebezpečných látok. Podľa správy asi 60 produkcie všetkých chemikálií, ktoré boli klasifikované v nebezpečné pre životné prostredie, a asi 40 pre zdravie. A tento, toto nadmerné vystavovanie sa chemickým látkam vedie k tisíckam e, predčasných úmrtí v Európe. Teda čo urobila komisia preto, aby zvrátila takýto trend? Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne podstate tu máme dlhý zoznam teraz otázok, a ktoré väčšinou robíme e, v celom kole. Takže keďže nemáme až toľko, e, nemáme ich toľko veľa, aby sme potrebovali e, dve kola, takže ale ja chcem, aby, ja by zvyčajne to tak dáme, že dáme všetkým, aby položili otázky, ale teraz dám príležitosť zastupcovi komisie, aby zodpovedal, pretože chceme naozaj veľmi detálne odpovede. Hm, takže ja som teraz dal priestor ďalším otázkam. Thank you very much. Thank you very much for the... Ďakujem pekne, ďakujem aj za prácu na týchto nápravách. Naozaj ste tomu velovali eh, eh, času. Neviem, kto z vás skúmal tento dokument. Eh, myslím si, že celé roky ste študovali, celé roky, aby ste zistili, že potrebujeme viac údajov aj v prípade endokrinných disruptorov, ktoré sa týkajú ľudského zdravia, aj biodiverzita. Ste povedali, že je to treba riešiť riešiť, e, teda, respektíve uplatňovať riešiť princíp obozretnosti, ale ste to nejako neaplňovali a tiež e, určite identifikovali určité veci, ktoré zbrania obehovej ekonomike. To ste spomínali, pesticídy sú naďalej na trhu, pretože členské štáty um, pre, prepasli termíny E, ktoré slúbili, že dodržia a je tu x rôznych ďalších problémov, konzistentnosť e, aktivít, e, chrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva a podobne. Takže ja som trošku prekvapená z tých záverov alebo z toho akčného plánu, lebo ja som nenašla žiaden akčný plán, nenašla som žiadnu víziu pre nejakú trvalodržateľnú legislatívu pre chemické látky, ktorá skutočne chráni ľudské zdravie a z chráni e, biologické zdroje, pretože to je veľmi dôležité a tiež to ma trošku trápi. Takisto ste, vonkom, ste hovorili, že tu chýbajú vedecké poznatky. Ja sa pýtam, a čo to s tým chcete robiť? Tiež nie je tu žiaden obrys, čo sa bude diať pre netoxické prostredie. A myslím si, že to už v 2018 komisia predstavovala, že hovorila, že niečo pripraví a mňa by zajímalo, čo, kedy pripraví a tiež ešte mohli by ste niečo hovoriť o stratégii nulovej eh, znečistenia, o ktorom hovorila aj pani von der Leyen. Vy ste to spomínali a snáď máte o tom mať nejaký plán, všakže. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz pani Nováková. Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa rozprávala s mnohými, ktorí pracujú v životnom polnospodárstve a všetci mi tvrdili, že sú veľmi spokojní s legislatívou. E, pokiaľ príde o bo, pokiaľ je o farmaceutické látky, získali školenia a tiež zaviedli aj, alebo zlepšila sa vysledovateľnosť E, to sú tie plusy, ale sú aj určité negatívne aspekty, osobitne pokiaľ príde, ide o uskladňovanie a riadenie odpadu. Neexistuje zatiaľ nejaká jednotná klasifikácia a sú tu, používajú sa niekedy rôzne merné jednotky, niekedy je to v kilogramoch, niekedy je to v tonách. A na druhej strane zase potom sú litre, metre kubické, nie je to jednotné. Chcela by som sa spýtať komisie, či predpokladá nejaké nové aktivity v oblasti zvládania, riadenia odpadu a ukladania odpadu, či takisto bude aj jednotnejšia, či unifikovanejšia či systém alebo aj merných jednotiek. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia poslankyne. Ďakujem pekne. Mám niekoľko otázok. Myslím si, že E, kolegovia boli k vám veľmi jemní. Ja myslím, že ja budem tá zlá, pretože ja som veľmi sklamaná. Už keď sa len na to pozriem v tom fitness čenku, tak e, človek má len dojem, ako keby všetko fungovalo super. E, máte dojem, áno, no možno, že sú nejaké maličké problémy, ale v podstate máme veľmi dobré nariadenie. A chemická legislatíva, že z toho vyplýva, že, je, že chemická legislatíva je super, poskytuje do vysokú ochranu ľuďom a životnému prostrediu, ale povedzme si pravdu, vonkoncom tomu tak nie je. Vidíme, že v Európe e, nám rastú tie výskyt veľmi závažných chorôb, ktoré majú súvislosť s chemickými látkami, preto moja otázka veľmi jednoduchá, aby, na, aby ste ju zodpovedali. Keď všetko funguje tak výborne, ako komisia vie vysvetliť, že choroby, ktoré súvisia s, so stykom s chemickými látkami sa ich výskyt zvyšuje. Nie je ide iba o endokrinné disruptory, a ich vplyv e, na zdravie. Tým sa dostávam k ďalšej otázke. Prečo komisia nekoná, aby naozaj reagovala alebo zvýšila ochranu pred týmito disruptormi, tak aby boli všetky sektory e, boli pokryté. Plasty, textílie, pitná voda, kozmetika. My vieme, že ľudia jednoducho nie sú voči tomu chránení a ohrozuje to ich zdravie. Tak chceme vidieť od vás viac činnosti. Takisto mám otázku k dodržiavaniu a k zhode. Podľa nedávnej štúdie nemeckého agentúry pre životné prostredie jedna tretina výroby z chemických látok, ktorá prichádza do EÚ alebo prichádza do EÚ, porušuje európske predpisy z hľadiska toho, koľko môže byť niekto vystavený. Iba 31% boli v súlade s, so zákonom a nariadenie REACH tiež zavezuje k firmy, aby poskytovali informácie o tom, že aké sú tam látky, či sú toxické alebo nebezpečné pre deti celkovo alebo pre ohrozujú plodnosť a podobne. Prečo komisia e, pod, e, autorizuje e, takéto látky, keď nemajú dostatnú informácií o týchto látkach? A posledná otázka. Skupina SAD chce vedieť, že komisia zamýšľa snažila predstaviť novú stratégiu pre netoxické prostredie. Ľudia majú právo, aby neboli vystavení nebezpečným chemickým látam. Ľahko sa hovorí len e, slova, ale my potrebujeme, aby ste už konečne aj konali a priniesli výsledky, pretože my musíme zdôrazniť ochranu európskych občanov a životného prostredia. Ďakujem pekne. Of... Ďakujem pekne sú tu rôzne detaily v otázkach, tak e, dúfam, že, e, že dostaneme dobré odpovede, ale často sa stáva, že tu máme množstvo otázok, ktoré obsahujú množstvo detailov a potom na konci máme málo času pre komisiu, ktorá e, nemá čas zodpovedať dostatočne detailne. Takže teraz by som dal slovo komisii, aby zodpovedali detailnejšie a ak budú, e, potom bude druhé kolo otázok a niektorí z vás, ktorí ste položili otázok, máte pocit, že nebola vaša otázka dostatočne zodpovedaná, kľudne sa môžete obrátiť ešte raz, pretože máme dostatok času. Ehm, čiže pani, pani zastupcovia z komisie. Ja by som vám teda dal 10 minút, aby ste si rozdelili na odpovede, ak vám to bude vyhovať a potom dáme kolegom slovo na ďalejšie otázky. Zastupca komisie, ďakujem pekne, pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Líze. Ja by som chcela povedať, že to je presne ako funguje nariadenie RIČ. RIČ sa snaží dať do úvahy všetky aspekty a z tohto dôvodu sú aj dva výbory. Je výbor pre posudzovanie rizik a výbor, ktorý rieši sociálno-ekonomické dopady. A po práci tých, tieto dva výbore pripravujú závery a komisia potom na báze toho prijíma rozhodnutia na báze týchto informácií. Čiže ekonomické a spoločenské aspekty sú do, brané do úvahy a my sa snažíme nájsť najlepšiu rovnováhu. Isté niekedy táto rovnováha je otázka subjektívna možno, lebo čo pre niekoho je dosť dobrá rovnováha pre niekoho a nie je dosť dobrá pre niekoho iného. A videli sme to napríklad aj e, pred letom, pretože boli tu spomínané aj rôzne názory v prípade zlúčeniny chrómu napríklad. Potom ďalšou výzvou je to, že je nariadenie veľmi komplexné a sú tam rôzni hráči, sú tam veľké firmy, malé firmy, stredné veľké firmy a veľč, hlavnú úlohu v presadzovaní majú členské štáty. Oni sú za to zodpovedné, aby sa to dodržiavalo. A my čo robíme na európskej úrovni? My robíme jaše predpisy, snažíme sa zabrániť duplicite Eh, ale snaž, keď treba eh, pre nejaké firmy nejaké údaje, ktoré potrebujú, eh, im poskytujeme, aby mohli dobre implementovať legislatívu a teraz tu existuje zámer e, sústrediť sa na prísnejšie dodržiavanie, čiže EÚ bude stále bodovať, aby tu boli rovnaké podmienky pre všetkých a bude postupovať tvrdo proti tým, ktorí nedodržiavajú e, nariadenia. To je v prípade vonkajšieho obchodu takže my teraz budeme úsiť urobiť follow-up eh, týmto politickým eh, ašpiráciám, pretože viete, že proces vytvorenia novej komisie je zatiaľ je pri prípravnej fáze, takže zatiaľ nemôžeme vám poskytnúť nejaké detálne informácie, pretože zatiaľ ich nemáme. Nie, že by sme vám nechceli poskytnúť, ale jednoducho sa na všetkom pracuje a existuje tu aj záväzok od predsedničky komisie. pokiaľ ide o materiálny v v priamom kontakte, už tu prebiehajú práce na tom. A toto hodnotenie bude skúmať aj otázku ktorá zabezpečí lepšiu ochranu spotrebiteľa pre materiály, ktoré sú v kontakte s potravinami, ale už na toto existuje nariadenie, e, ktoré už udáva dosť vysokú mieru ochrany. Jasné, že sa vždy dá robiť lepšie a preto aj robíme toto vyhodnotenie, ale nie začíname od nuly Existuje tu aj ďalšia externá štúdia, ktorá bude čoskoro dokončená. Keď bude dokončená, tak potom bude publikovaná. A pokiaľ ide o compliance a tá nemecká štúdia, ktorá bola publikovaná aj v médiách, iste súvisí to aj s dostupnosťou zdrojov pretože počet e, e, spisov, ktoré bol predložený, je extrémne vysoký a Európska agentúra pre chemické látky eh, má povinnosť pracovať eh, na báze brania vzoriek, eh, ale aby berie výsledky tej štúdie veľmi seriózne a teraz táto agentúra pripravuje akčný plán, ktorý už je pomaly pripravený a čo najskôr začne s implementáciou zlepšenia vyhodnotenia a zlepšenia možnosti vyhodnotenia tých Eh, spisov, ktoré je teda, eh, musí agentúra vyhodnocovať. No, eh, no a čo sa týka testovania na zvierat, tak je tu e, záväzok e, Európskej únie znižovania e, testovania na zvieratách, pretože sa to stále deje, pretože nemáme plne funkčné alternatívne metódy, ale tieto sa zvyšujú. Testovanie na zvieratách v princípe sa redukuje, ale bude možnosť diskutovať o tom, až vypracujeme v najbližších mesiacoch správu o smernici e, laboratórnych zvierat. Tam ukážeme, v čom spočíva pokrok a v čom spočívajú výzvy. Čo sa týka otázky, prečo Komisia a Európska únia e, nepostupuje rýchlejšie, e, tak to je príklad, ktorý bol uvedený. To je dobre, tam vlastne kontrola vhodnosti zistila, že efektívnosť sa dá zlepšiť, pokiaľ ide o opatrenie a v niek- ktorých mm, otreniach e, e, trvá, kým sa dopracujeme k rozhodnutiu, pretože musíme zvážiť socioekonomické aspekty e, a zhromažiť množstvo prípadov, e, takže preto je to e, lepšia legislatíva. V kontrole vhodnosti sme e, toto zohľadnili tým, že konáme na základe skupín látok a nie látku po látke. No a mm, toto je jeden z príkladov, pretože teraz sme obmedzili niekoľko desiatok ale je ich oveľa viac, takže e, zoskupiť ich by nám umožnilo konať rýchlejšie, bolo by to menej e, nákladné a bolo by to efektívnejšie. Čo sa týka e, náhrady, teda náhrad, aby sa zvrátil trend, to, to sa snaží komisia, to sme urobili v rámci prehodnotenia REACH. Tie čísla sa znižujú, Možno je to trochu e, zavádzajúce, že e, čísla nebezpečných látok e, na trhu, teda, že tie počty sú vysoké. E, veľa látok bolo e, klasifikovaných ako nebezpečných, pretože sme ich analyzovali a dospelo sa ku konsenzu, že sú nebezpečné. Predtým to tak nebolo. Ako náhle je to tak e, klasifikované, tak sú opatrenia na zníženie rizika prijaté. No a vtedy vlastne nastupuje táto smernica. Čiže to je celý konštrukt legislatívy o chemikálii, ktorý je zameraný na zníženie e, vystavenia nebezpečným látkam. Potom tu zaznela otázka, prečo žiadne kroky, keď je toľko problémov e, identifikovaných v kontrole vhodnosti. E, kontrola vhodnosti mala identifikovať problémy viac ako 40 legislatívnych aktov a identifikovať problémy. Tieto boli identifikované, ale vykonanie kontroly vhodnosti nie je e, robiť kroky, ale identifikovať, e, teda urobiť tú kontrolu. Tie kroky potom e, budú nastavené v ďalšej fáze. To urobí ďalšia komisia. My na to čakáme netrpezlivo, tak ako vy, aby sme uvideli, aký je program budúcej komisie, aké sú návrhy. Ako povedal Karol Pedrinelli, my nemôžeme povedať viac, než to, čo sme už práve povedali, pretože musíme počkať až eh, teda eh, nastúpi nová komisia, ale čo sa týka eh, netoxickej stratégie, toto je požiadavka v rámci 7. akčného plánu, to je platné do budúceho roka, čiže ešte na to máme čas. Ale problém s tými netoxickými látkami, takže tá netoxická envirotilná stratégia tam sú viaceré problémy a všetky, všetko toto sú dôležité problémy, ale ako vidíte na základe kontroly vhodnosti a ak si spomeniete, ak ste sa pozreli na revíziu REACH ako na množstvo ďalších e, posúdení, ktoré e, budú skoro ukončené, je tu oveľa viac ako tieto štyri e, problémy, ktoré som vymeroval. Čiže pravdepodobne budeme musieť prijať širšie e, prijať e, e, opatrenia než čo chce netoxická environmentálna stratégia. Ale tu už je na budúcej komisii a, pani van der Leyen avizovala politiku nulových emisí, takže tieto opatrenia budú zahrnuté tam. Pokiaľ ide o Eh, súlad z REACH, dodržiavanie REACH a eh, pokiaľ ide o látky, ktoré eh, sú v nesúlade z REACH a akčný plán už bol dohodnutý s agentúrou, s Európskou agentúrou pre chemikálie. Meníme prílohy a sami, samotný REACH vykonávacími aktmi zvyšujeme kontroly látok štvornásobne, čiže bude tu preverovanie a právna klarifikácia e, e, o tom, kedy spoločnosti e, musia zlepšiť a aktualizovať svoje spisy, v ktorých charakterizujú látky, ktoré uvádzajú na trh. Toto naozaj zlepší dodržiavanie legislatívy REACH, ako aj ochranu občanov a životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za to, že ste dodržali e, rečnícky čas. Takže e, e, potom tu mám ešte dvoch rečníkov pre ďalšie kolo a kolegovia, teda ak ste položili otázky e, na objasnenie. Ak chcete položiť otázky na objasnenie, tak prosím, povedzte tak. Ďakujem páni, pán predseda, ja sa na to pozriem z iného, e, z horného uhla chápem, že priemyselná spolupráca medzi chemickými e, priemyselnými oblastiami a inými oblastiami sa zlučujú a vznikajú nové priemyselné štruktúry, ale stále nám chýba dôraz na analýzu, ktorá by uľahčila štruktúru e, v chemickom sektore, e, ktorá zohľadňuje environmentálne zdravie a spoločenské výzvy a potrebujeme chemický priemysel, ktorý je Eh, energeticky efektívny a takisto prispieva eh, k dekarbonizácii nanotechnológií na základe ekonomiky eh, ale chcela by som eh, pochopiť eh, od komisie, ako vidia cestu ďalšie, ďalšie kroky a ako, akú legislatívu očakávajú a aby sa eh, uľahčilo zosúladenie nových chemikálií polnohospodárstva, aby sa umožnili nové podnikateľské možnosti v rámci zelenej ekonomiky, aby sa umožnil koncept obehovej ekonomiky. Na tomto sme pracovali už dosť dlho a tam e, európska legislatíva naozaj môže prispieť a dá sa zabezpečiť, aby sme mali situáciu, kedy obehová ekonomika zoberie do úvahy e, chemický priemysel. E, toto je čosi, čo bude prospešné pre všetkých občanov v Európskej únii. Ďakujem, madame Lerazy. Ďakujem, pán predseda. Ja mám celý rad otázok, pretože bola som vo výbore, e, ktorý sa volá pesticídmi e, v minulom volebnom období a tam e, práve išlo hodnotenie chemických látok. Takže niečo ma v, toto leto mimoriadne šokovalo a síce EFSA, naša agentúra pre potravinovú bezpečnosť, predložila návrh k hodnoteniu rizik pesticíd pre včely. No a berúc do úvahy toxicitu, úplne chronickú toxicitu, najmä e, pesticídov, ktoré pôsobia v čase, e, to je mimoriadne rizikové pre včely a členské, členské štáty to odmietli, aby sa minimalizovalo vlastne posúdenie rizik a to s komplicitou komisie, pretože e, komisia predložila posledne ľahší návrh a týka sa to naozaj chemikálií a ich posúdenia. A Dobre, ak to bude takto pokračovať, o pár rokov nebudeme mať včely, mm, čo je dosť zásadný problém. E, čo sa týka endokrinných disruptorov, verejné zdravie vo Francúzsku a minister Francú- e, teda zdravotníctva robili posúdenie na vplyvu na obyvateľstvo. 6 e, endokrinných disruptorov sa posudzovalo, talatých dysfenoli a tak ďalej. A naša európska legislatíva e, sa ukázala byť nerelevantná, pretože tieto disruptory majú dosah na e, zdravie, ale iba v e, potravinách, v spotrebiteľských produktoch a tak ďalej. Tam tie látky treba zakázať. No ale ja by som teda chcela, aby sa legislatíva zlepšila, pokiaľ ide o spotrebný e, tovar napríklad. E, teda e, nejaké oblečenie pre malé deti a ak máme nezávislé orgány, tak sú tam stanoviská k tým endokrinným disruptorom, pesticidom a tak ďalej a treba zaviazať, aby to bolo v hoci ktorých teda či už v plienkach, v, sanitárnych produktoch pre ženy a tak ďalej, aby toto tam bolo e, vyriešené. No a potom e, tie nanočastice, ktoré sú v potravinách, v liekoch, vo vakcínach, všade. A vôbec nevieme o tom nič. Ja by som teda bola rada, keby komisia povedala, že áno, treba k tomuto prijať e, legislatívu k tým nanočasticiam. a povie sa, áno, Rich sa zlepšil, no ale pripomente mi, čo sa urobilo, pokiaľ ide práve o túto registráciu, aby tieto chemické látky, ktoré sa vypúšťajú do prostredia, e, aj e, teda pokiaľ celý ten spis nie je už kompletný, e, nie je to zaregistrované, nie sú schvalované tieto chemické látky, ak to všetko není e, teda dokončené, tak e, ten systém zásadne zlyháva, pretože sme príliš laxní a príliš e, povolní voči priemyslu. Takže treba tie veci trošku e, modifikovať na úrovni komisie, na úrovni parlamentu. Nie sme dostatočne tvrdí. No a e, postupne vymreme na epidémiu rakoviny. Ďakujem, pani Trioma. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj komisii, že dala na program tento, túto dôležitú tému. Ďakujem všetkým vystupujúcim za Európsku komisiu za ich vysvetlenia. Ešte jedna taká možno provokatívna pripomienka. Spomínali ste znepokojenie, pokiaľ ide o také aj odpor eh, na strane priemyslu ako spomínala aj kolegyňa Rivazi, spomínali ste teda e, obavy z nejakých izolovaných iniciatív členských štátov. A keď ste spomínali tie zúčastnené strany, hovorili ste o vládach, hovorili ste o priemysle a potom ešte in, e, subjektoch mimo EÚ. Je kategória osôb, ktoré môžu vyvinúť e, veľký e, tlak na priemysel, a to sú spotrebitelia svojimi platobnými kartami, svojimi hlasovacími lístkami. Ako povedal Peter Líze, eh, v tej legislatíve môže byť istá binárna eh, formulácia, eh, schválenie alebo zákaz, ale môže tam byť aj informácia. A dotknuté osoby sú spotrebitelia a asociácie spotrebiteľov sa veľmi zasadzujú za to, aby tu bol systém označovania, pokiaľ ide o teda tieto látky, aby e, boli informácie a aby sa teda verejnosť mohla rozhodnúť, e, pokiaľ ide o produkty, ktoré používajú. Ja by som teda chcela vedieť, že či tie asociácie e, spotrebiteľov v Európe sa dostatočne podielajú na tom legislatívnom postupe, aby to bolo relevantné. No a či predpokladáte, že vznikne naozaj takýto informačný systém pre spotrebiteľov, možno cez nejaké, e, nejaké hodnotiacu tabletku a cez etikety. Um, okay, we have, uh... Dobre, máme troch rečníkov, ktorí e, položili otázky v predchádzajúcom kole. Navrhujem, e, či by ste mohli byť struční, to by našim kolegom z komisie dalo dostatok času na odpovedanie. Krysl, áno, ja budem veľmi stručná. Poprvé, E, e, e, to, ten zrýchlený postup, keď nájdeme nebezpečné látky, keď zistíme, skonštatujeme nebezpečné látky, či nám odporúčite, mm, aby sme zvolili zrýchlený postup, keď zistíme individuálne nebezpečné látky. To by bolo napomocné, lebo je komplikované meniť celý súbor legislatívnych aktov. Po druhé, nie som si istá, či som vás pochopila správne. Mm, zastavíte alebo nezastavíte zastaviť e, e, dánsku vládu pri zakazovaní e, niektorých látok, ktoré sa dostali do potravy. Chcem vedieť, lebo je to veľmi dôležité. Oni chcú zakázať fluoridné látky. Myslím si, že je to dobrý nápad, keďže Európska únia v tomto nie je dostatočne rýchla. Ďakujem. Áno, tiež budem veľmi stručná musím trvať na stratégii netoxického životného prostredia, čo bolo eh, v 7. Eh, akčnom pláne ako právna eh, požiadavka a čo sa oddialuje a neviem, ako nás oddialovanie posunie v tom, aby sme zabezpečili Mm, e, bezpečnosť a biodiverzitu. Takisto, takisto tu došlo e, oddelovaniu e, teda v rámci REACH, čo je neakceptovateľné, ale ďalšie veci, o ktorých som práve hovorila, ja som chcela akcie a nie na odpoveď e, uvidíme, čo urobí ďalšia komisia. Vy ste 4 roky e, e, tam skúmali endokrinné disruptory a kombinácie a všetko možné a nemáte žiadny, žiadne návrhy, aké akcie komisia príjme, aké opatrenia. A ja to pokladám za za, no už neviem, ako to povedať, aby to nebolo drze, ale očakávam od komisie, aby e, robila svoju prácu. E, Áno, to bolo veľmi zdvorilé. Pani Hauskam. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať komisii za tieto odpovede, ale e, podľa mňa sú príliš vágné. Ja e, túto odpoveď, e, tie chromové spojenia zlučeniny, tak tam to pokladám za problematické. Áno, e, e, e, takže priemysel e, robí lobbying, politici sa hádajú, e, niektorí sú e, e, citlivejší, čo sa týka názorov priemyslu ako ostatní, preto potrebujeme nezávislých vedcov si vypočuť a nie osoby, e, ktoré Eh, konajú z politických eh, pohľadov alebo eh, zo snahy o zisk. Ja by som chcela od komisie konkrétnu odpoveď. Ste na toho názoru, že v správe o pesticídoch komisie je jasné, že potrebujeme konkrétne zmeny. Čo plánujete a prosím, kedy? Ďakujem. Ďakujem komisii za odpovede ale musím súhlasiť s kolegami, e, ktorí povedali, e, že niektoré odpovede neboli dostatočne jasné e, na základe závažnej situácie, ktoré čelíme a chcem zopakovať, nielen čo bolo spomenuté kolegami, že potrebujeme európsku stratégiu pre netoxické prostredie. Už to malo dávno byť a Eh, eh, to je neseriózne, že to ešte nebolo urobené a je to um, uh, uh, nerešpektovanie občanov, ktorí musia vedieť, že berieme vážne ochranu ich zdravia a životného prostredia. Uh, takisto pod, potrebujem zdôrazniť závažnú situáciu, čo sa týka endokrinných disruptorov. Máme štúdie, ktoré poukazujú na prepojenie na závažné ochorenia a problémy e, s plodnosťou e, v našich členských štátoch. A nedávno som sa stretla s profesorom, hovorili sme o situácii, kde e, skúmali tehotné ženy, a skúmali ich tela e, v tehotenstve a boli tam vysoké úrovne e, endokrinných disruptorov e, a tieto takisto mali problémy so, so zdravím toho dieťaťa po jeho narodení. Čiže je tu prepojenie, takže tu musíme chrániť občanov pred týmto, aj pre budúce generácie. Toto je naozaj čosi, čo teda e, na základe toho nás ľudia budú súdiť, e, ako postupujeme, či chránime e, tieto deti alebo nie. Čiže tam nie je len jedna oblasť pre endokrinné disruptory, ale celá spoločnosť a potrebujeme ochranu v vode, pitnej vode, v kozmetických výrobkoch, v plastoch, v každodennom živote. Čiže prosím, chcem jasné odpovede, ako budete konať pokiaľ ide o endokrinné disruptory. Ďakujem. Teraz dám slovo komisii, aby odpovedala. Počuli ste veľa obav e, kolegov z tohto výrobu. Toto je e, dosť dôležité pre občanov, aby mali e, dôveru, teda vodu, ktorú pijú, potraviny, ktoré konzumujú, chemikálie, ktorým sú vystavení v prostredí, v ktorom žijú. Takže prosím, pokúste sa čo najlepšie Eh, zodpovedať otázky kolegov. Viem, že je to náročné. Eh, dali ste dosť jasné odpovede eh, v prvom kole, ale chcem, aby kolegovia opustili tento výbor. Teda nechcem len čakať, aby sa len čakalo, čo robí nová komisia, takže nech sa páči, máte slovo, komisia. Dobre, ďakujem. taká všeobecná úvaha. Nie, že e, by sme nechceli e, byť jasní, ale problém je, že nemôžeme anticipovať, aký bude program budúcej komisie, pretože e, v súčasnosti máme len zvoleného predsedu alebo predsedničku v politických a, usmerneniach e, e, ochrana občanov e, hrá dôležitú úlohu na základe zelenej dohody, ktorá sa koncentruje nielen na klímu, ale aj na životné prostredie. Je tam kapitolu, ktorá sa týka ochrany európskeho životného štýlu, ochrany občanov. Čiže toto sú všetko usmernenia, ale to sú len usmernenia, to ešte nie je pracovný program. Čiže e, musíme poznať pracovný program na to, aby sme vedeli, čo urobí komisia. Najprv musí byť e, vymenovaná komisia, potom 1. E, novembra komisia prevezme funkciu a potom sa môžu zaviazať k nejakým krokom. A teraz je pre nás úplne nemožné povedať presne, čo misia urobiť, keď nevieme, kto budú komisári a nemáme pracovný program. Ale dobre, pokúsim sa e, trošku jasnejšie odpovedať na niektoré e, otázky pani Dalia Bau e, ohľadom priemyslu. K obahovej ekonomike tam treba veľa urobiť, ale prácu, ktorú sme urobili počas uplynulých 5 rokov, už je dosť výrazná 5 rokov. Ešte stále veľa ľudí, ktorí nevedia, čo je obehová ekonomika, pred 5 rokmi a tu komisia urobila mm, veľkú prácu, napríklad pokiaľ ide o plasty. E, je tu stratégia, iniciatíva, smernica o e, plastoch e, na jedno použitie, o plastových fľašiach. To je najväčší problém pre životné prostredie a stanú sa z nich sekundárne materiály v rámci obehovej ekonomiky. V tejto komisii bolo oznámenie eh, o eh, kritérii eh, štádia, kedy sa z materiálu prestáva byť odpad. Čiže toto je jasne priorita, ktorá je už v politických usmerneniach mm, zvolanej predsedničky, aby sa pokračovalo v tejto práci o obehovej ekonomike. Čo sa týka veľmi špecifických otázok o postupe Eh, dánskych eh, situácií v Dánsku, je tu notifikácia v Dánsku, eh, ale toto je prípad, teda sú tu stovky takýchto prípadov, komisia na to má postup, ale neviem, ako sa bude postupovať v tomto špecifickom prípade. A teraz prejdem k tej otázke označovania potravinových produktov. Komisia už veľmi dlho pracuje na označovaní potravinových výrobkov v Európe. Sme už eh, mali veľmi podrobné informácie. Myslím si, že sme najprokročilejší vo svete, ale možno chýba istá syntéza, takže máme všetky potraviny, všetky uh, ingrediencie, ale chýba tá syntéza. Čiže to je jeden z návrhov na stole a kolegovia z DG Sante už e, urobili štúdiu na túto tému ehm, a myslím si, že budúca komisia e, vyvodí z toho dôsledky z tej štúdie a uvedí sa, či predloží teda nejaký legislatívny návrh a, a ak áno, teda ktorým smerom sa bude uberať. No a neviem teda presne predvídať e, ďalšie kroky, ale určite e, sa tu urobilo veľa tej základnej práce a ja si viem predstaviť, že budúca komisia už teda bude mať potrebné informácie na to, aby mohla v tejto práci rýchlo pokračovať. A teraz dám slovo kolegovi e, Kestudisovi. Ja ešte rýchlo zodpovedám na otázku o odpadoch nové zákony k klasifikácii odpadov. To, čo vstúpilo do platnosti minulý rok, keď sa to transponuje, bude podstatne väčšia jasnosť o tom, čo je odpad, čo nie, čo je riziko, nebezpečný a tak ďalej. Takže je to nový zákon, ktorý ešte nebol plne transporovaný v členských štátoch, eh, lebo ešte je na to čas. A čo sa týka toho, že by komisia bola trošku laxná, eh, pokiaľ ide o klesajúcu populáciu včiel, eh, to by som opäť e, postupil kolegom v DG Sante, ktorí za to zodpovedajú, ale môžu potvrdiť, že e, populácia opelovačov v Európe zásadne klesa, čo je obrovský problém nielen pre životné prostredie, ale aj pre polnospodárstvo a vôbec pre všetkých, takže situácia je naozaj urgentná a ešte asi dve otázky čo sa týka tých nanočastíc. E, spomínala to pani Rivazi. E, zmeny požiadaviek e, v rámci REACH, pokiaľ ide o registráciu látok a nanočastíc, to ešte iba vstúpilo do platnosti. Je to absolútne nová právna požiadavka, ktorá vyjasňuje, aké nanočastice a akým spôsobom sa majú registrovať v rámci nariadenia REACH. A na základe toho získame podstatne viac informácií o tom, kde sú tie nanočastice, čo sú nanočastice a spustí sa ich analýza ich vlastností, či sú teda nebezpečné pre životné prostredie a akým spôsobom, čiže nám to umožní e, konať v oblasti riadenia rizika. Čo sa týka endokrinných disruptorov, tie sú spomenuté, teda spomínala ich zvolená predsednička ako jedna z tém, ktorý chce e, konať. Táto komisia prijala stratégiu endokrinných disruptorov za posledné roky a e, robia sa viaceré aktivity, napríklad e, kontrola vhodnosti všetkej legislatívy, e, kde sú riešené endokrinné disruptory, kde nie sú, kde by mali byť, či je to konzistentné, či je to logické, mm, pokiaľ ide o právne zásahy. mohlo by to viesť tak k zmenám v legislatíve. No a medzi časom tiež spustíme novú platformu o endokrinných disruptoroch, kde budú do dispozícii všetky informácie, takže bude to naozaj také jedno kontaktné miesto, kde sa naozaj nájde všetko o tých endokrinných disruptoroch, ehm, vrátane štúdií, aby tam boli kompletné poznatky a takisto e, spustíme fórum a budú tam vedci, rôzne ďalšie subjekty. Bude to v nadchádzajúcich mesiacoch a tá kontrola vhodnosti, ako som povedal, by v konečnom dôsledku mohla viesť aj k právnym zmenám. Ďakujem pekne. Ďakujem. Samozrejme, uvedomujem si, aké mm, máte obmedzenia a veľmi si cením vaše odpovede. Berieme na vedomie, čo ste povedali, berieme na vedomie sľuby a priority, ktoré predniesla pani von der Leyen. Ehm, berieme na vedomie hm, samozrejme to, že naše obavy sa, ehm, teda, že sa nimi zaoberá, že komisia sa tým zaoberá. Ehm, môžem povedať, že často sa ocitáme v situácii, kedy sme vlastne medzi dvomi legislatívnymi obdobiami Ehm, a komisia akoby mala pocit, že už nemôže konať v tom poslednom roku mandátu a dochádza potom k nejakým odloženiam do ďalšieho mandátu. Potom e, samozrejme sa robí nejaké hodnotenia, posúdenia a konať sa začne až v polovici ďalšieho e, obdobia a ehm, všetky tieto rizika ale nie, nie sú v súlade s nejakým parlamentným kalendárom. Čiže uh, bolo by dobre, keby e, tie obavy a problémy, ktoré nadnášame, sa nestratia e, vlastne pri prechode jedného mandátu na druhý. E, ďakujem veľmi pekne. Určite to nie je jednoduché vystupovať pred výborom. Veľmi si ceníme váš čas, vaše odpovede. Ďakujem, že ste prišli. Thank you, colleagues. Um, Ďakujem, kolegyne a kolegovia. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, to je výmena názorov s Európskym e, dvorom auditorov o špeciálnej správe 07 lomeno 2019 EU aktivity, e, ktoré majú prierezový dopad na e, zdravotníctvo a máme výmenu názorov s riaditeľom komory 1 v Európskom dvore auditorov, pán Peter Welsh. A opäť kolegovia, ja teda budem musieť tiež asi odísť e, na inú schôdzu, ale asi niekto iný e, tu hladko prevedie vedenie. Pán Welsh, máte 10 minút, nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť. E, ak dovolíte, na úvod chcem zablažovať týmu, ktorý na tomto pracoval. Odviedli skutočne fantastickú prácu a chcem poďakovať komisii, pretože eh, komisia s nami veľmi konštruktívne spolupracovala v celom tomto procese, aj keď sme možno neboli úplne presvedčení o všetkých tých krokoch, ktoré sa prijali. Myslím si, že naozaj odvedli vynikajúcu prácu eh, teda v kontakte s nami. A dúfam som, že Good. Uh, this is, uh, as it's a relatively new parliament, it's just a reminder. No, keďže tento parlament je relatívne nový, chcem vám len pripomenúť úlohu Európskeho dvora auditorov. Samozrejme, uh, my kontrolujeme účty, robíme um, teda kontrolu závierok a chcel by som teda konkrétne riešiť posledný bod. Ja som riaditeľom komory, ktorá zodpovedá za uh, teda využitie, udržateľné využitie zdrojov, a veľmi si vážime vašu prácu a keď som počúval tú poslednú diskusiu, tak som si uh, eh, eh, spomenul, že sme robili aj uh, vlastne, uh, že sme sa zaoberali aj potravinovou bezpečnosťou a momentálne máme teda na stole správu týkajúcu sa pesticídov, takže ja aj s kolegami sa ešte po obede vrátim, aby sme si vypočuli komisára Velu pretože máme istú, isté povinnosti v tejto oblasti. Takže veľmi nás zaujíma vaša práca a e, tešíme sa na spoluprácu. Toto bola správa, ktorá skúmala oblasť, kde legislatíva EÚ je dosť ambiciozná aby sme e, riešili dosť náročné problémy, ktorých problé- riešenie nie je jednoduché. Čiže mm, to je tá smernica zahraničnej zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. E, doteraz dosiahnuté výsledky, pokiaľ ide o e, cezhraničnú výmenu údajov o zdravotnom stave, to sa spomína v smernice, ale myslím si, že projekt je starý už nejakých 10-12 rokov. Um, no a takisto aktivity EÚ, pokiaľ ide o zriedkavé choroby čo je skutočná pridaná hodnota na úrovni EÚ a tiež mm, to má už nejakých 10 rokov histórie za sebou. Toto je asi dosť ťažko čitateľný diagram, ale len tak na ilustráciu komplexnosti toho, čo chceme dosiahnuť. Toto ukazuje e, čísla tokov pacientov z jedného štátu do druhého v rámci smernice. E, samozrejme sú tam isté obmedzenia, čo sa týka týchto čísiel. E, to, čo sa týka Francúzska, to sú dve tretiny tých odchádzajúcich pacientov. Tam sa nedá si rozlíšiť medzi pacientmi, ktorí sa hýbu e, teda v rámci smernice alebo v rámci nariadenia o sociálnom zabezpečení. Jeden či dva členské štáty neposkytli čísla, ale vo všeobecnosti vidíte, že sú tam dosť komplexné pohyby, ktoré tu máme. Dosť zásadné bilaterálne pohyby pacientov tu vidíme. A e, čo sa ťažko zvláda, pokiaľ ide o nejaké postupy. A najmä pokiaľ ide o IT, toto sme teda skúmali. Skúmali sme, ako komisia monitoruje smernicu, čo robí na to, aby uľahčila výmenu pacient, teda údajov o e, e, stave pacientov cez hranice a takisto, e, aké sú iniciatívy, pokiaľ ide o zriedkavé choroby, najmä e, vytvorenie Európskeho referenčného rámca a celoeurópskej platformy pre registráciu zriedkavých chorôb. E, tuto je prehľad e, toho, čo sme zistili a relatívne rýchlo tým prebehnem. Ak by som mal trošku ambicioznejšiu prezentáciu, mohol by som k tomu prvému bodu dať taký veľký zelený háčik, ale ťažko by to bolo pri bode 2 a 3, takže to vysvetlím. A čo sme zistili? Informácia pre pacientov o ich právach na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť odkedy vstúpila do platnosti smernica, bolo mnoho e, sťažností, že legislatíva je nekompletná alebo že nepomáha pacientom. Myslím si, že um, aj v, v tomto výbore ste sa tým vo februári tohto roku zaobrali. Chápeme to. Áno, niekedy je naozaj ľuďom ťažké vysvetliť ich práva, ale keď je tam taká komplexná legislatíva, ako v tomto prípade, uh, Experti nám povedali, že si mysleli, že národné kontaktné miesta by mohli poskytnúť posledne lepšie informácie o prístupe k európskemu referenčnému rámcu o e, zriedkavých, zriedkavých chorôb. E, to sa malo kedy zohľadňuje. Mm. A naše odporúčanie je, aby komisia urobila viac na podporu práce národných kontaktných miest Ceníme si, teda bola tam tá súprava nástrojov z roku 2018, e, tam sú teda tie národné kontaktné miesta, ktoré by mohli byť užívateľsky prívetivejšie a prístupnejšie potenciálnym pacientom, ale chceli by sme, aby komisia e, sledovala aj využitie tejto súpravy nástrojov. No a e, treba zohľadniť odporúčania expertov, aby Európska referenčná sieť bola krytá týmito eh, národnými kontaktnými miestami, aby tam boli web stránky, aby tam boli isté usmernenia. Takže toto sú naše zistenia, naše odporúčania. A čo sa týka druhého bodu, cezhraničná výmena zdravotných údajov, eh, vyjadrím istú osobnú sympatiu k tomu, čo odporúča komisia. Keď sa zamyslíte nad tými komplikovanými tokmi pacientov cez hranice, eh, je to naozaj veľmi e, ťažké zvládnuť to a vyžaduje si to špičkový e, projektový manažment. Komisia nedosiahla to, čo si myslela, že by mohla dosiahnuť a v čase, kedy sme my našu správu ukončili a možno ešte aj dnes, je to tak, že ten skutočný e, tok údajov e, pomocou tejto architektúry ide iba z Fínska do Estónska. Čiže široké používanie tejto architektúry sa zatiaľ nezmaterializovalo. Viac členských štátov je prijatý, eh, teda pripravených príjmať dáta, ale v čase, keď sme končili náš audit, tak žiadny členský štát nebol pripravený odosielať tie dáta, o ktoré išlo. Takže nebolo to až také úspešné, ako, sa, ako sme dúfali, alebo ako komisia pôvodne dúfala. Komisia bola asi optimistická, keď sa spúšťal tento projekt a e, optimistická pri posudzovaní, ako ťažko sa bude uplatňovať. A aby sa pripravila lepšia cezhraničná výmena údajov v budúcnosti, tak komisia e, bude musieť využiť nezávislé posúdenie toho, čo sa už udialo, aby sa posúdilo, aj to, či e, sú tam nákladovo efektívne a dobre načasované a zmysluplné e, opatrenia, ktoré budú mať pozitívny dopad na národné systémy zdravotníctva. No a takisto bilaterálne dohody medzi členskými štátmi. To e, tiež má svoj význam. No a potom sa chcem vyjadriť k tej emotívnej otázke zriedkavých chorôb Asi všetci by sme chceli vidieť pokrok v tejto oblasti. Komisia sa tým zaoberá už aspoň od roku 2008. Dominantná stratégia od roku 2014 bola ERN, čiže Európsky referenčný, Európska referenčná sieť a vlastne mm, zostávanie tejto siete, organizácia procesov, ehm, posúdenie partnerov, partnerov, teda práce partnerov, to naozaj sú náročné administratívne úlohy. A nie je nám celkom jasné, že aká je budúcnosť týchto sietí. No možno ten, e, tá finančujúca sa nie je až taká jasná, ako by mohla byť. Nevieme, e, čo nám priniesie budúcnosť. Takže na čo sa zameriavame? E, komisia má posediť výsledky týchto stratégie, rozhodnúť sa, či je to tá správna stratégia, alebo či ju treba nejako prispôsobiť marginálne alebo zásadne. A myslíme si, že by tu mali byť načrtnuté cesty vpred, ako riešiť e, výzvy, pred ktorými tá sieť stojí. A asi je potrebný jednoduchší, transparentnejší mechanizmus financovania. No a vidíme teda istý pokrok pri e, uplatňovaní smernice. Ešte je veľa práce pred nami, najmä pokiaľ ide o posúdenie toho, čo sa udialo a teda či to je ten správny e, smer vpred. Čítal som dokument parlamentu z februára a musím súhlasiť so záverom parlamentu, že takéto posúdenie musí zohľadniť kvalitu života, teda výslednú kvalitu života e, dotknutých pacientov. A naozaj dúfam, že táto správa, ktorú sme vypracovali, bude užitočným vstupom do tohto procesu a konštruktívnym príspevkom do debaty. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Belken. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj za prezentáciu správa o implementácie od Európskej komisie ukázala, že to cezhraničné, tá cezhraničná starostlivosť ešte stále nefunguje a potvrdil to teda aj dvor auditorov. Podľa mňa sa tu jasne ukázalo, že síce mm, Európska komisia prijala ambiciozne opatrenia, ale mnohé ciele neboli dosiahnuté, napríklad chyba, lepšia administratíva a užitok pre pacientov sa musí zásadne zlepšiť najmä na strane 4 svojej prezentácie ste poukázali na to, že ide aj o udržateľné využitie prírodných zdrojov a práve v oblasti zdravia je ešte veľký potenciál, čo by Európa mala využiť. Občania a občianky ešte stále bohužiaľ nemajú dostatok informácií o svojich právach a preto si myslím, že ešte stále ehm, tá cezhraničná zdravotná starostlivosť e, má taký chabý prínos. Ukázala to aj vaša prezentácia, e, že vlastne len z jedného členského štátu sa občania nechajú ošetriť v inom členskom štáte a teda od toho skutočného európskeho zdravotného priestoru sme veľmi vzdialení a tie národné kontaktné miesta tam myslím zohrávajú veľkú úlohu. A vo všeobecnosti musím povedať, že najmä čo sa týka digitálnej oblasti, Eh, je to príliš zaostávajúce, tam si tam mráme potenciálom. Preto sa môžem naozaj iba poďakovať za vašu správu, za vašu prezentáciu. Prípájam sa k vášmu odporúčaniu a dúfam, že nová Európska komisia eh, bude v tejto oblasti ambicioznejšia. Ďakujem vám teda, že ste prišli a ďakujem za vašu podrobnú správu. Dankeschön. Um, Uh, uh, Ďakujem, dobrý deň za vašu prezentáciu. Mám tri otázky. V prvom rade som presvedčená, že by sme mali vytvoriť špecializované centrá pre zriedkavé choroby v EÚ. Centrá, ktoré by boli plne integrované uh, do európskych referenčných sietí. A ja by som teda chcela pochopiť, aké sú prekážky, ktoré vysvetľujú taký pomalý nábeh týchto centier. A po druhé by som eh, chcela vyjadriť polutovanie, že sú vlastne dva systémy eh, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré existujú paralelne. Ako teda môžeme naozaj zlepšiť prístup k informáciám? Hovorili ste o tých národných kontaktných miestach, ale myslím, že ešte stále je tu kus práce aby ľudia mali prístup k liekom, k, k liekom, k liečbe, obzvlášť pri zriedkavých chorobách, ale aby všetci občania teda mali rovnakú šancu na diagnózu, liečbu, kvalitu života v celej EÚ. Po tretie, niektoré členské štáty očakávajú podporu komisie, aby mali jasnejšie pravidlá o, o európskej referenčnej sieti potrebujú takúto podporu, aby dosiahli dohodu o formách podpory, ktorú majú dať členské štáty Európskej e, referenčnej siete. Myslíte si, že komisia by mala e, toto nejako rozšíriť? Mám ešte aj ďalšie otázky, ale zatiaľ teda toľko. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Uh, thank you. Uh, Madame Collin. Ďakujem pekne, pani Collin. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Pokiaľ ide o vašu správu, je tam síce povedané, že ciele boli ambiciozne, ale tu dochádza k predlženiam termínov alebo odkladom termínov pri implementácii a zavádzaní do praxe. Takže otázka to stojí, akým spôsobom chcete konkrétne potvoriť členské štáty Eh, aby pozdielali informácie, pretože to je na dobrovoľnom základe. Nie všetky štáty sú zapojené, nie všetky majú eh, nejaký online systém. Takže ako um, prekonať tieto rozdiely medzi členskými štátmi, ako zabezpečiť občanom informácie, eh, ako napríklad o cene liekov, cena za starostlivosť, a čo z toho kto uhrádza. Takéto informácie sú pre pacientov zásadné osobitne pokiaľ trpia zvláštnymi alebo vzácnými e, chorobami. Transparentnosť pre občanov, zabezpečenie jasnej informovanosti. Toto všetko sú dôležité veci. Uvažujete o tom, že by bol vytvorený ochranný informačný systém, kde by tieto informácie bolo možné nájsť v každej krajine tak, aby sa to rozhodovanie nejako zjednodušilo? súčasná smernica už niečo také to umožňuje. A mňa by zaujímalo, či si myslíte, že to je vec, ktorú by mala komisia podporovať spoločne s českými štátmi. Pani Trier Moa, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem páne aj za vaše presn- vašu eh, presnú a pomerne skromnú prezentáciu k tejto téme. Európske siete k, o vzácných chorobách predstavujú doménu, kde je európska úroveň podstatná pre pacientov ako odborníčka na rakovinu vo Francúzsku, by som uviedla príklad zvláštnych zriedkavých rakovín, vrátanie rakovinu detí. A z tohto dôvodu je ťažko počuť, že budúcnosť týchto sietí je ohrozená. A preto by som radšej počula niečo viac od vás o týchto pochybnostiach o pochybnostiach existencie tejto siete. Ďakujem pekne teraz pani Špúre. Ďakujem pekne. Ďakujem aj súdnemu dvoru, účtovnému dvoru za túto správu. Ja by som ale chcela zdôraziť jednu vec, ktorá ma trápi. Podľa eh, údajov z Eurostatu v 2018 3,9 európskych eh, občanov v pracovnom veku eh, pôsobili v inej krajine než v krajine svojho občianstva, ale 0,05 týchto občanov podľa údajov z správy využilo tento systém, ktorý e, vstúpil do platnosti smernicou z 2008. a pre mňa je, že toto jasne potvrdzuje, že tento systém nepodporuje občanov v tom, aby hľadali zdravotné starostlivosť, keď sú v inej krajine. A preto by som sa chcela spýtať, či bol aj tento faktor analyzovaný, keď ste pripravovali svoju správu. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte pani Revasi. Ďakujem pekne pán predseda. Ja, keď, ste, keď som sa dívala na vašej, vaše slajdy počas vašej prezentácie, mohli by ste mi to popísať? že či napríklad ľudia zo Švedska alebo Norska chodia do Španielska, e, idú tam pre zdravotné stretlo kvôli cene, alebo je tam lepšia starostlivosť, lepšia nemocnica, alebo že sú na dôchodku v Španielsku, tam si ho užívajú. Nespomínali ste vôbec Francúzsko, možno preto, že Francúzsko neposkytlo také údaje, ako ste spomínali. Čiže mňa by zaujímalo vaše vysvetlenie. Pokiaľ ide o cezhraničnú starostlivosť, eh, tu naražame na problematiku niektorých chorôb, ktoré sa lepšie diagnostikujú napríklad v Nemecku. Či tu sú nejaké rozdiely medzi Nemeckom a Francúzskom? Čiže niekedy sú, niektorí služby nie sú k dispozícii v príslušnej krajine, napríklad v Belgicku, a potom ľudia to idú hľadať inde. Napríklad vo Francúzsku je momentálne 600 liekov, ktorých je nedostatok. A spôsobené to bolo buď tým, že lekárnici vytvárajú rôzne združenia a v rámci toho nakupujú, aby ušetrili, alebo je to nedostatok spôsobený tým, že farmaceutické firmy vyrábajú stále menej. To sú všetko veci, ktoré sa týkajú všetkých. A bolo by dobré všetky v Európskej únii potom je tu otázka, či nebude potrebné vytvárať určité štátne alebo verejné farmaceutické firmy, ktoré budú vyrábať lieky, pretože množstvo liekov sa už e, vyrába v Ázii a my vlastne nie sme schopní zabezpečiť zásobovanie pacientov. A keď nebudeme mať niektoré základné lieky v Európskej únii, tak možno budeme musieť vyrábať tak, ako to robia v Spojených štátoch, pretože tá stratégia súkromného sektoru nezodpovedá potrebám verejného sektoru a mňa zaujíma, že čo si o tom myslíte vy a ešte pani Kačínska v neposlednom rade. Nie, po vás ešte nebude ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený eh, Lanci. Pre všetkým ďakujem pekne za tento dokument a ohromnú prácu Ústavného dvora. Konanie Európskej únie v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je riadené predpismi. Ja som bola prekvapená, ako sa, aká pozornosť sa tomuto venuje, ale myslím si, že Európska únia musí postupne zvyšovať e, cezhraničnú formu alebo medzinárodnú formu z zdravotnej starostlivosti, aj keď viem, že je to určite menšia e, v menšej miere ale musíme prijať také harmonizované postupy, aby sme podporili e, takúto zdravotnú starostlivosť vo prospech európskych občanov. Preto aj podporujem technológie, ako je e-health alebo aj komunikačné možnosti, ktoré budú využité aj v zdravotníckých službách a v liečebných postupoch. Podľa mňa zdravotná starostlivosť súvisí so zdravím samozrejme a tiež je je, je potrebné poskytovať výmenu informácií o zdraví a zdravotnom stave v prihraničných oblastiach, ale tuto aj keď na, myslím si teda, že je tu je tu samozrejme všetky tie údaje, ktoré sú, sú potreb, podporujú to, že tu existuje veľmi silná potreba cezhraničného poskytovania e, zdravotnej starostlivosti. Je treba k tomu ale využívať e ako elektronické kartoteky alebo nejakú elektronickú registráciu tých ľudí, ktorí žijú v prihraničných oblastiach, tak aby mali aj e, lekári v inej krajine mali prístup k anamnéze alebo histórii ktorý teda danej choroby pacienta za hranicou a podobne. Ďalej sú tu niektoré choroby, o ktoré sa osobitne zaujíma aj Európska únia. Treba, chcela by som sa teraz spýtať ešte, že kedy komisia e, predstaví jasné perspektívy, ktoré sa budú týkať budúceho financovania a akým spôsobom sa budú rozvíjať aj referenčné e, siete, akým spôsobom sa budú potom implementovať v systémoch jednotlivých členských štátoch aj z, v dôsledku toho, že to môže byť aj problém z hľadiska politického vnímania predseda. Ďakujem pekne. A Miriam, prepáč, ja som nevidel, že sa hlásiš o slovo. Ja... Ďakujem pekne za túto prezentáciu a chcela by som začať tým, že spomeniem váš posledný bod, že lepšie lepšia životná úroveň a lepšia zdravotná starostlivosť, respektíve lepšia zdravotná starostlivosť je určite vyjadrenie vyššej životnej úrovne. Ale máme tu pacientov, ktorí nemôžu dosť kôkladne využiť celý potenciál smerníc, ako je táto. A máme tu ešte pacientov, ehm, pokiaľ ide o to, že budú stále mať problémy, keď budú sa snažiť eh, hľadať lekárskú starostlivosť eh, za hranicou. A toto treba tým pádom riešiť na európskej úrovni. Eh, máte už nejaké také osvedčené postupy, kde niektoré krajiny už excelovali v tom, že poskytovali dobré informácie o zdravotnej starostlivosti cezhraničnej. Ďalšia vec, ktorá mňa trápi, sú aj oneskorenia v výmene informácií a výmene údajov, pokiaľ ide o záznamy pacientov, ako sa toto dá riešiť. Napríklad e, moja krajina je na periférii EÚ a ja by som chcela vedieť, ako ako prebieha taký ako keby hladký tok pacientov z krajiny do krajiny, keď sú pacienti, ktorí prichádzajú napríklad z periférnych eh, členských štátov. To, niektorí kolegovia už uviedli aj to, že že teda uviedli vzácne choroby alebo zriedkové choroby. Máme tu 7 miliónov Európanov, ktorí trpia takýmito chorobami, ale je to potom problém finančnej udržateľnosti, ako najlepšie týmto pacientom pomôcť, ktorí trpia takýmito vzácnými chorobami. Vy ste spomínali aj finančný mechanizmus, ktorý musí byť zjednodušený, musí byť transparentnejší ako riešenie. Ja by som chcela um, si vypočuť viac detajlov o tejto iniciatíve, alebo aj určitý názor a čo môže pomôcť týmto pacientom ešte. Predseda, ďakujem pekne. Nech sa, páči pán, nech sa páči pán Welsh, keby ste zodpovedali na otázky kolegov. Je to zároveň aj e, môžete aj môže vám tomu pomôcť aj vaša kolegyňa z Jany Rigo, ktorá je z DG Santé, ktoré môže tiež odpovedať na otázky. E, prepačte, tu ešte mám jedného kolegu, ktorý teraz prišiel. Ešte tu pán Hazekamp. Adult, uh, I might have to vacate the chair very uh, soon, and Ms. Hazekamp prepačte, e, zle to všetko som to pokazil, pretože ja musím odísť a mňa nahradí pán Hazekamp a nech sa páči, pán Veloš, môžete hovoriť. Myslím, že mnohé z týchto otázok sú smerované na komisiu, čiže ak komisia chce vystúpiť skôr, tak e, je to v poriadku, ja im dám slovo, lebo mnohé z tých otázok boli určené im. Ako chcete vy? No už e, dobre, tak budem sa maximálne snažiť odpovedať tieto zaujímavé otázky. Začal by som. Je tu v podstate taká jedna vec, ktorú, ktorú poukázali viacerí, že chceme vedieť viac o tom, ako naozaj, e, aký je tok pacientov pod touto smernicou aj nariadením a chceme, chceli by sme robiť viac. Ja osobne aj môj tým sme venovali čas skúmaniu týchto tokov. Snažili sme sa zistiť, kam ľudia idú. A snažili sme sa nejakým spôsobom o tomto špekulovať, určitým spôsobom, že aké sú motivácie. Keď sa pozriete na tieto čísla, nie je logické, že Francúzsko, ktorá založila Svetovú zdravotníckú organizáciu, má najlepšie zdravotníckú starostlivosť, posiela pacientov, aby boli liečení inde. Tak e, e, zdá sa, že asi by sami tam nešli do, e, hľadať nejakú zdravotnú starostlivosť inde dnes dalo by sa mi, že toto by mohla byť motivácia ale Francúzsko je jedno z e, členských štátov, ktorý nerozličuje tieto dva mechanizmy, smernicu a nariadenie, pokiaľ ja viem. Čiže, čiže dve tretiny údajov z členských štátov pochádzajú zo štát, informácií pochádzajú zo štátu, ktorý nerobí rozdiel medzi týmito dvoma nariadeniami, respektíve medzi smernicou a nariadením. A tá je potom problém s číslami. Potom tí z nás, ktorí žijú v členskom štáte inom, než sme sa narodili, máme veľk, by sme chceli najlepšie ísť, najlepšie ísť domov na nejaké liečenie. Takže dosť veľa tej cezhraničnej starostlivosti sa deje v rámci dvoch mechanizmov a sú to predovšetkým ľudia, ktorí asi si neviem predstaviť, keď niekto, kto je z Estonsku, e, pracuje vo Fínsku a je pred, má predpis, ktorý dostane od lekára vo Fínsku, ale vyberie si liek už v Estonsku, e, bolo by úžasne, keby sme mali naozaj viac informácií, ako sa toto celé deje. Ale musíme pracovať s číslami, tak ako sme ich dostávame a aké nám poskytnú členské štáty. Myslím si, že pani Mes uvedla takú podstatnú otázku z hľadiska komplexnosti systému, ako sa javí pacientom. Je tu viac ako jeden mechanizmus na uhrádzanie, preplácanie zdravotnej starostlivosti. Ja možno, že tiež budem potrebovať cezhraničnú lekárskú starostlivosť. Jednoducho Vyžaduje to veľa záujmu zo strany pacientov, aby pochopil, aké tieto mechanizmy sú a ako to celé funguje. A myslím si, že zo strednodobého hľadiska by som určite by som chcel, aby tu bolo vyhodnotenie toho, ako sa toto celé dá naozaj zjednodušiť. Lebo to by naozaj niečo prinieslo. Potom e, bolo tu aj spomenutý dôchodok. Myslím, že niektoré z tých tokov, ktoré e, vnímame, od, že sa ľudia stiahujú na dôchodok zo studených severných krajín do teplých južných krajín, určite aj toto má vplyv na čísla. A pokiaľ ide o šírenie IT systému do členských štátov, to nie je e, problém čisto pre DG Sante, to je širšia téma pre celú komisiu a treba tu preskúmať, e, naozaj e, preskúmať, aký by to mal byť projekt, ako ho riadiť, pretože to vyzerá byť ako naozaj ťažká IT úloha a ako by to celé mohlo fungovať tak, aby to prineslo praktické výsledky. A viem, že je tu história toho, kde sme sa snažili zaviesť, a kde sa tu už snažili zaviesť určitú výmenu informácií o zdravotníckých informácií, o pacientoch e, medzi členskými štátmi, pretože už len členské štáty majú rôzne systémy a už na národnej úrovni, keď to chcete, už to je veľmi zložité myslím si, že niekde aj v, práve sme to uviedli, že keď vidíme nejaké prepojenie medzi dvoma členskými štátmi, už toto neznamená, že každý jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí komunikovať s s ostatnými zariadeniami v inom štáte. To môže byť pomerne obmedzené číslo, čiže je to veľmi, veľmi zložitý projekt, ak by e, takto mal fungovať, ak by ste sa tak rozhodli, že by mal takto fungovať. I keď, ale isté veci sa hýbu Neviem, či tento decentralizovaný prístup bol niečím, čo vyzeralo moderne pred desiatimi rokmi a nie som si istý, či e, už ešte stále vyzerá tak moderne a je to riešenie, je to riešenie problému. Ale nemyslím si, že odpoveď e, že poskytnúť určitý obmedzený, obmedzenú no, možnosť e, či to je nejaký spôsob riešenia. Vždycky existujú určité alternatívne možnosti riešenia problému, neviem. Neviem, či som zodpovedal na otázky, aspoň tak som sa snažil, ako som vedel. Ja by som možno ešte možno prípadne sa vyhadril po tom, čo by som si počul komisiu, eh, keď, ako sa bude ona vyjadrovať, lebo oni tiež sú bližšie k rôznym rozhodnutiam. Teraz e, predseda DG Sante, pani Krichor. Ďakujem veľmi pekne a v prvom rade ďakujem veľmi pekne e, dvoru auditorov za ich správu, ktorá bude napomocná v našej práci, predovšetkým vo vzťahu k členským štátom, lebo nezabudajme, že zdravie spadá do národnej právomoci a e, vidíme to veľmi jasne, aj pokiaľ ide o výmenu e, súhrnov pacientov a predpisov, kde e, vývoj národnej infraštruktúry a vývoj na e, národnej úrovni ovplyvňuje, e, má veľmi dôležitý dopad na tieto výmeny, ale aj pokiaľ ide o európske referenčné siete a spôsob, akým sú integrované do národných systémov. Takže e, naozaj by sme chceli eh, sa poďakovať dvoru auditorov, pretože eh, jeho eh, postrehy a výsledky nám pomôžu ďalej implementovať smernicu. No a pokiaľ ide o samotnú smernicu, tak musíme si pripomenúť, že máme dva právne rámce, nariadenie a smernicu čo je zložitý systém, snažili sme sa v tých národných kontaktných bodoch poskytnúť špecifické informácie týkajúce sa um, vlastne um, súhry týchto dvoch legislatívnych aktov. Uh, jeden uh, reguluje podporu pre starostlivosť a e, to druhé reguluje e, starostlivosť o pacientoch, e, o pacientov, ktorí sa nachádzajú v inom členskom štáte. To vysvetľuje, toto vysvetľuje aj rozdielnosti, pokiaľ ide o beneficientov, pokiaľ ide o nariadenia, pokiaľ ide o smernicu, napríklad pokiaľ ide o... Vidíme tu asi 2 milióny užívateľov európskych poistných e, preukazov, e, ktorí e, sú beneficientmi. Vidíme menej beneficientov smernice, ktorí vyhľadávajú liečbu v zahraničí, ale to, toto je normálny vývoj a snažíme sa posilniť podporu pre národné kontaktné body. Poskytli sme súbor nástrojov, preložili sme ho do rôznych jazykov, snažíme sa to poskytnúť európskym referenčným sieťam. Pokiaľ je o digitálnu e, infraštruktúru služieb e-health, e, musím e, povedať, že je to nový a zložitý projekt výmeny údajov medzi orgánmi. Je to na dobrovoľnom základe 22 členských štátov začne s touto výmenou v roku 2022 očakávame, že ostatné, ten zvyšok, zvyšné členské štáty do roku 2027 sa tiež pripojí. Bude tam finančná podpora pre e, spájanie Európy, takže tam bude podpora pre národné kontaktné body, čiže v členských štátoch e, tiež e, sa na tom pracuje s um, Connective Europe Facility, Eh, ale úroveň vývoja eh, závisí od eh, vývoja infraštruktúry na národnej úrovni. Niektoré členské štáty prijali zákon a požiadali o elektronické zdravotné záznamy, čiže situácia je veľmi rozdielna. Máme tu takých tých prvých, ktorí začali si vymieňať údaje Eh, koncom eh, druhého, druhého štvrť roku sme mali informácie najmä od Fínska a Estónska a v tom čase sme mali 2700 eh, ehm, elektronických predpisov, ktoré sme poskytli vo Fínsku. Takisto sme zistili, že toto sa zvýšilo na vyše 4312 elektronických predpisov. Informácie o Českej republike a Chorvátsku. Tam e, to bude viac, toho bude viac e, v štvrťročnej správe, ktorá príde na jeseň. Malta a Portugalsko tiež dostali e, teda financie na začiatok tejto výmeny, takže teraz sú v produkčnej fáze, ako sa hovorí v našom žargone a dúfame, že budeme môcť o tom povedať viac v následných mesiacoch o týchto výmenách je jasné, že situácia e, sa netýka len Ontarability, je dosť e, e, rozdielna. Snažíme sa pomôcť členské štáty, pomôcť členským štátom, ako si vymieňať elektronické zdravotné záznamy. Tam ide aj o podmienky, ktoré by zabezpečili túto výmenu bezpečným spôsobom. Očakávame, že keď táto výmena e, e, e, obrazov, laboratórnych výsledkov a tak ďalej sa vykoná, tak možno to nebude medzi všetkými členskými štátmi, ale minimálne medzi tými členskými štátmi, ktoré začali s tými ako prvé, pretože táto výmena informácií by mohla prispieť e, k úsporám, že sa e, nebudú opakovať e, alebo že sa nebudú opakovať zložité laboratórne postupy, ako je napríklad skenovanie a tak ďalej. Pokiaľ ide o IRE, toto je zložitý projekt, ktorý momentálne tu má vyše 300 nemocníc 900 sekcií. Teraz máme e, e, e, spojených partnerov, ktorí, to sú v podstate nemocnice, ktoré fungujú ako referenčné body pre pacientov s neobvyklými chorobami, aby sa máme 200 poskytovateľov starostlivosti v členských štátoch. E, takisto v najbližších týždňoch vlastne spustíme e, výzvu pre nové členské pre nových členov, ale je jasné, že toto je proces, ktorý e, si vyžaduje podporu na národnej úrovni. My podporujeme e, tieto ERN e, s elektronickým nástrojom, kde môžu diskutovať o prípadoch pacientov s vzácnými chorobami. Mali sme vyše 4200 panelov, kde sa diskutovalo o týchto pacientoch Vyše 2000 doktorov je napojených na tento systém, vymieňajú si informácie, spolupracujeme s nimi, aby ten e, systém e, bol lepšie nastavený na ich potreby. Tiež pracujeme s koordinátormi a e, s radou členských štátov, aby sme prispeli v integrácii. V júni táto rada prijala vyhlásenie o integrácii ERN No, my ich e, podporujeme v monitorovaní, ale toto je v podstate neustále eh, opatrenie, ktoré si bude vyžadovať čas, aby sme uvedeli, ako eh, z toho vyplynú výsledky. Prehodnotí sa to o 3-4 roky, eh, potom vývoj vo výskume, pretože dôležitá súčasť je ich pridaná hodnota pre výskum neobvyklých chorôb v európskej úrovni nemôžem, e, teda musím zdôrazňovať e, dôležitosť členských štátov a musím zdôrazniť aj vašu úlohu, e, pokiaľ ide o podporu týchto systémov na európskej úrovni. Je tu Európsky sociálny fond, tam je ustanovenie pre podporu ERN, teda pre koordinátorov ERN, pre administratívnu, pre správnu podporu, dostali asi, dostanú asi milión eur počas 5 rokov, čo nie je veľa peňazí, preto e, úsilia členských štátov, ktoré podporujú národne e, koordinátorom na Francúzsko, Nemecko, e, Belgicko, ktoré to robia systematickým spôsobom. Všetky tieto úsilia sú chválihodné a sú dobre pre pacientov aj pre organizácie. Viacročný finančný rámec tam bude pokračovať podpora pre Eh, infraštruktúru IT, už ich podporujeme na základe Connective Europe Facility na európskej úrovni, aby sa vytvoril tento systém IT, ale, ale aj na úrovni koordinátorov, aby sa eh, vlastne nastavili eh, helpdesks pre nemocnice. Znovu, je to zložité, je to nové, je to inovatívny projekt, v ktorom v podstate komisia, členské štáty, ako aj koordinátori a vy napredujete ruka v ruke v prospech pacientov s neobvyklými chorobami. Musíme pokračovať v tejto ceste, pretože výsledky sú veľmi povzbudivé, ale máme veľa víziev a nemôžeme ich všetky vyriešiť na úrovni komisie. Potrebujeme podporu všetkých a dúfam, že správa Európskeho dvora auditorov a vaša podpora nám napomôžu pri ďalšom napredovaní v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Rozhľadám sa, sú tu kolegovia, ktorí ešte majú otázky. Alebo sú všetky otázky zodpovedané. Vidím jednu prihlášku, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za prezentáciu aj za pozitívne E, e, intervencie, aby sa zlepšila mobilita pacientov v rámci Európskej únie. Myslím si, že cezhraničná zdravotná starostlivosť a e, možnosť, aby európske občania vyhľadali zdravotnú starostlivosť, ktorá bude čiastočne kompenzovaná alebo kompletne kompenzovaná. Toto je jedna z najkonkrétnejších jeden z najkonkrétnejších prínosov v oblasti zdravia a je dôležité mať e, e, dobrú implementáciu smernice, ale sú tu dve obrovské bariéry, e, no, pokiaľ ide o pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, v inom ako štát pôvodu. Systém kompenzácie a tá situácia sa líši medzi členskými štátmi. Samozrejme, e, takisto teda je to priamo spojené s možnosťami a s rozpočtom členských štátov. Ja som sa spýtal predsedu uh, uh, tam v Rumunsku, pokiaľ ide o zdravotné poistenie, tak tam ten limit pre kompenzáciu je veľmi nízky, ale pri postupoch v niektorých členských štátoch e, tá úroveň byrokracie je veľmi odlišná a veľa pacientov jednoducho už e, ani nežiadajú e, o kompenzáciu, lebo ide o malé sumy. A druhá veľká bariéra je prioritizácia. A tu treba neustále prehodnocovať situáciu a vidieť, v, ktorej, v ktorých situáciách, ktoré situácie musia byť prioritné alebo ktoré sú označené za prioritné, e, aj keď e, to nie, na to nie je skutočný dôvod. Európska referenčná sieť, e, to bol úspech, ten systém sa vyvíja vo viacerých členských štátoch a je to samozrejme veľká výzva v budúcnosti, bude interkonektivita a interoperabilita medzi týmito systémami, pretože až budeme mať situáciu, kde môžeme prepojiť európske zdravotné záznamy z európskych krajín, tak v tom potom kvalita a, a, služieb sa naozaj zvýši pre takých pacientov, ktorí hľadajú e, služby zdravotnej starostlivosti vo viac ako jednom členskom štáte. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Už nevidím žiadne iné otázky. Myslím, že e, teda váš prejav, e, teda už to bolo zodpovedané, vaša otázka, dívam sa na e, račníkov, chcete odpovedať, možno pokiaľ ide o podporu pre členských štátov, pokiaľ ide o systém kompenzácie čo robíme v komisie. Máme bilaterálne dialógy, takisto e, workshopy o e, e, najlepších postupoch, no a implementácia smernice tam pokiaľ ide o porušenie, no pokiaľ ide o toto nie je pokrytie smernicou, ale komisia tam e, prehodnocuje aj tento aspekt e, legislatívy all fund rounds. Dobre, vidím, e, pani Mec, posledná pripomienka, ale ja mám len veľmi dve krátke posledné otázky. Či Európska referenčná sieť, či by to nemohla nemohlo byť odporúčanie komisie, aby tá sieť bola i zaintegrovaná oficiálne do E, systému zdravotnej starostlivosti. Tam by sme mali potom udržateľnosť, čo sa týka financovania, čiže to je otázka na komisiu a na Európsky e, e, dvor auditorov. Mm, kolega sa pýtal, keď vlastne analizujete plusy a minusy týchto predbežných povolaní, pretože E, môžu byť aj tak, e, e, tak, tak, takisto to obmedzuje slobodu pohybu, pokiaľ hľadáte zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Dobre, takže stručná odpoveď. Poprvé, nehovoril som o osvedčených postupoch, čo sa týka poskytovania informácie Švedsko e, poskytlo veľmi dobré informácie pacientom, predovšetkým e, im povedali, čo sa bude diať ďalej v tom v rámci toho procesu. Súhlasím, že e, sú tu problémy rôznych spôsobov, ako dostanete kompenzáciu v jednotlivých členských štátoch a to má dopad na, na predbežné povolenie. E, Neviem, ako sa tomu vyhnúť, pretože zdravotná starostlivosť je v národnej kompetencii. Ak členské štáty e, sa rozhodnú rozličným spôsobom zorganizovať svoje zdravotné systémy, tak budú problémy na hranici. Mnohé členské štáty majú stratégiu pre tieto e, zriedkavé choroby a my sme to zvážili. Bolo by zaujímavé vidieť, koľko členských štátoch koľko, koľko členských štátov tá stratégia zahrania cezhraničnú spoluprácu, táto stratégia v koľkých členských štátoch zahrania cezhraničnú spoluprácu. Takže myslím, že toto je to, čo som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne. No už, uh, už nevidím žiadne ďalšie otázky, takže myslím, že môžeme uzavrieť, uh, ukončiť tento bod cezhraničná zdravotná starostlivosť je dôležitá téma pre tento výbor, takže určite budeme o tom ešte hovoriť v budúcnosti. No a ešte než e, ukončím e, zasadnutie, tak chcem len povedať, že budeme pokračovať o 14.30 Eh, výmena informácií eh, eh, s komisárom Velom. Takže dobrú chuť a uvidíme sa, uvidíme sa popoludní. Dovidenia.